Ja, liebe Kolleginnen, Kollegen. Kolegyne a kolegovia, dámy a páni, vítajte na tomto prvom zasadnutí po ustanovujúcom zasadnutí Výboru pre poľnohospodárstvo v novom volebnom období 2019 až 2024. musíme vybaviť nejaké e, formality, než môžeme začať. A poprvé je to e, prijatie programu rokovania. Keď nevidím žiadne námietky, tak je program rokovania tak, ako sme ho nabrhli prijatý. Je tu však e, pani Aguilera, ktorá sa hlási o slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som len keďže to je prvé zasnutie výboru, v ktorom už náš eh, kolega eh, pán Andrej Belfort eh, eh, zosnul, tak chcem povedať pár slov na jeho spomienku a ak súhlasíte, tak posleme aj kondolenčný list jeho rodine. Je to pán Braso z Azorských ostrovov, ktorý je poslanec, ktorý bol poslanec za Portugalsko. Vielen Dank. Ďakujem pani Aguilera a my si um, pripomíname pána eh, Bradforda a um, bolo to o pár minút plánované v rámci programu rokovania a než pristúpime k tomuto bodu, musím ešte oznámiť pár vecí. Poprvé, že Dnešné zasadnutie výboru sa vysiela live e, cez web a čo sa týka tlmočenia, sú k dispozícii všetky jazyky, okrem estončiny, lotičtiny, malčiny a galčiny Všetky ostatné jazyky sú dnes e, popoludní k dispozícii a chcem vás informovať, že e, je e, tu privítací balíček z výboru Agri a tam máte pár slov na privítanie od generálneho riaditeľa vnútornej politiky z DG IPOL a kontaktný zoznam sekretariátu výboru a ďalšie užitočné informácie o výbore pre poľnohospodárstvo a tiež o činnostiach od roku 2014 do roku 2019. Možno to bude pre vás zaujímavé. A teraz e, k e, Andrej Jorgi Bradford, e, k tomuto zosnulom kolegovi sa dostaneme ako kolega Mar eh, požiadal o slovo v tejto súvislosti. Dobrý deň, senior eh, prezident. Ďakujem, pán predseda. Ja ako kolega Andrea Bradforda sa ujímam slova. Viem, že sme e, z rôznych politických skupín, ale obaja sme Portugálci. a som mal e, výborné príležitosti s e, ním debatovať počas volebnej kampane a mali sme možnosť hovoriť o spoločnej poľnohospodárskej politike. On pochádzal z periférneho regiónu a preto mal veľký záujem o e, tieto témy a teraz e, cítim veľký žiaľ za to, že sme ho stratili. Ako kolega práve povedal, pán predseda, bolo by pekné, keby sme v mene tohto výboru mohli poslať e, kondolencie jeho rodine v mene výboru. Ďakujem, kolega Amaro že ste nám takto pripomenuli eh, kolegu Bertvorda a teraz vás žiadam, aby ste sa postavili a eh, venovali mu eh, minútu ticha.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 E, v programe. s voľbou tretieho, tretej podpredsedničky alebo podpredseda, podpredsedu a pani Aguilar nás požiadala o slovo. Muchas gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem um, poslanci za to, že mi dovolíte hovoriť v um, týchto chvíľach. Je dôležité, aby sme mohli začať um, pracovať okamžite a preto s týmto poslaním chcem osloviť tento výbor. Je dôležité, aby sme dokončili uh, voľbu podpredsedov. Tento uh, výbor teraz by mal počúvať hlavne našich e, poľnohospodárov a chovateľov. Aby sme mohli začať pracovať e, na našej misii, obhajovať poľnohospodárov všetkých krajín EÚ. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, že ste ma počúvali. Ďakujem, pán predseda. Vielen Dank. Frau Ag Ďakujem, pani Aguilar. Hlasí sa ešte niekto ďalší, než uh, môžeme začať s voľbou. Uh, pani De Castro, pán De Castro. Áno, pán predseda. Áno, pán predseda. V mene socialistov a demokratov chcem predložiť kandidatúru poslancu, kolegu, poslankyne kolegyne Kari Aguilary na pozíciu podpredsedničky Vielen Dank. Um... Ďakujem. Kolegyňa McIntyre. Thank you, Chair. Um... Ďakujem, pán predseda. Ako viete, my sme pridelili rôzne um, posty podpredsedov podľa dehantového systému, aby uh, podľa toho sa predsedovia e, jednotlivých e, predsedov jednotlivých e, výborov, ako aj podpredsedovia, boli odsúhlasení podľa Dehontovho vzorca. Takže ak s tým súhlasíte, vrátane SAD, ako viete teda, tento tretí podpredsedu prináleží EKR a preto by som chcela e, navrhnúť pani Aguilar ako tretiu podpredsedničku. Vielen Dank, Frau. Ďakujem, pani kolegyňa McIntyre. Než pristúpim k voľbám, e, mám najprv otázku, či ešte niekto iný chce kandidovať. Nie je tomu tak? Teraz však ešte vybavíme pár formalít, aby ste presne vedeli, ako sa volí a kto bude mať e, potom e, väčšinu. Ehm, pani Aguilera chce ešte e, raz slovo. Gracias, presidente, por dar... Ďakujem, pán predseda, za to, že ste mi dali slovo. Ja pracujem už v druhom volebnom období vo výbore pre poľnohospodárstvo, obhajujúc záujmy poľnohospodárov a chovateľov eh, aj európskych, aj španielských samozrejme. Preto chcem eh, predniesť eh, kandidatúru na podpredsednícky post a budem plniť všetky kritéria, ktoré budú vyžadovať kolegovia chcem, nemám problém s druhou kandidátkou, ale e, chceli sme byť tiež prítomní e, v predsedníctve a preto sa e, navrhujem ako kandidátka v mene mojej skupiny na tento post podpredsedničky. Ďakujem. Teraz ešte pár formalit, ktoré ja po anglicky prečítam, aby ste presne vedeli, aký bude postup. Dear colleagues, we will now... Vážené kolegovia, teraz eh, dokončíme eh, voľbu predsedníctva výboru pre poľnohospodárstvo a postupíme k samostatnej voľbe 3. Eh, a 4. podpredsedu. Možno budem musieť hlasovať dnes elektronicky, preto žiadam všetkých členov a náhradníkov, aby preverili dnes, aby mali hlasovacie karty. Je tu nejaký člen, eh, ktorý nemá hlasovaciu kartu? Kolega Vetviky? OK. Is there a substitute? je tu náhradník zo skupiny EPP, ktorý e, môže e, eh, nahradiť pána Hedvigy. Dobre. Dobre, tak e, budeme pokračovať. Kolegové, teraz e, budeme robiť skúšobné hlasovanie, aby sme preverili správne fungovanie elektronického systému hlasovania a to nám tiež dá možnosť zabezpečiť, aby sme mali s nami hlasovacie karty pripravené. 48 elektronických. Máme 48 hlasovacích kariet. Každý musí hlasovať bez ohľadu na to, e, či e, stlačíte zelené alebo červené alebo biele. Máme o jedného navyše. Teraz opäť je 48, 42 hlasoval 43, Prosím, tlačte ten hlasovací gombík. Je to ešte jeden kolega. Teraz máme jedného navyše z nezaradených. Ja som sám nehlasoval, ďakujem za pripomienku. Teraz máme aj o jedného kolegu navyše z nezaradených, ktorý hlasoval. Dobre. Máme 48 e, prítomných a 48 e, hlasovalo. teraz je tu opäť ešte jeden navyše. Mohli by prosím vás e, nezaradený si vyjasniť, že ktorí dvaja budú hlasovať? Len vyberte kartu. Dobre, takže môžeme uzatvoriť to hlasovanie. Takže teraz sme schopní hlasovať. Máme e, teraz jednu výzvu, že tie dve kandidátky majú skoro e, rovnaké mená. Tak je tam e, riziko, že si ich popletieme. Preto navrhujem e, pani Aguilar z EKR. Tá bude mať zelený gombík a pani Aguilera z SAD bude mať e, červený gombík. Teraz otváram hlasovanie, aby sme ich rozlíšili. Ešte raz. Kolegyňa Aguilar s nech stlačí zelený gombík a kolegyňa Aguilera červený gombík. Tak, zatváram hlasovanie. A máme výsledok. E, kolegyňa Aguilar bola e, odhlasovaná e, hlasmi 27 za, 20 proti a jeden sa zdržal. Kolegyne, kolegovia, teraz môžeme postúpiť k voľbe štvrtej podpredsedničky alebo podpredsedu. Máte k tomu návrhy, kolegyňa Miller. Danke. Pán podpredseda, ďakujem. Navrhujem moju kolegyňu Elzi Katanen. Ona už je druhé volebné obdobie vo výbore pre poľnohospodárstvo a boli by sme radi, keby ste ju mohli podporiť. Gibt es weitere Kandidaten? Sú to ďalší kandidáti? Ďakujem. V mene skupiny ID navrhujem kolegyň, kolegu Piribakasa. Vielen Ďakujem. Máme mm, dve navrhnuté kandidátky, pani Katajnen a pani Pirvakas. Mm, máme tu ďalšie kandidatúry? Nie. Pani Pirvakas požiadala slovo. Monsieur le président, monsieur... Pán eh, predseda, pán podpredseda, kolegovia, som kandidátkou, pokiaľ ide o štvrté eh, kreslo Polnohospodárstvo nie je jedinou oblasťou, kde e, som odborníčkou. Je to povolanie, ktoré dáva zamestnanie tisícom ľudí. Pre mňa je to však viac ako zamestnanie, je to určité nadšenie, vášeň. Pracujem v tejto oblasti od detstva, od 6 rokov. Polnohospodári našej oblasti, európsky a oblasti e, zámorských e, Chcela by som s vami spolupracovať inteligentne, nezaujímajú ma zákopové vojny, chcem hľadať kompromisy, buďme pragmaticky a obhadujme spoločne európske polnospodárstvo. Predovšetkým som e, odborárkou, ktorá bola zvolená za poslankyňu. E, hlasujte za mňa, pretože som žena, pol, žena polnohospodárka, som zo zámorských e, teritórií. To sú regióny, ktoré nazývajú hraničnými v zmysle zmluvy e, o fungovaní Európskej únie. Chcem tu vyjadriť želanie, aby diverzita, rovnosť e, medzi pohľaviami boli e, zamerané aj na tieto vzdialenejšie oblasti. Ďakujem za pozornosť, vážení kolegovia. Ďakujem, pán predseda a pani pán podpredseda. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Katajnen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kovasti. Ďakujem, pán predseda. Naozaj si vážim nomináciu zo strany kolegov takýmto spôsobom. Je to veľmi dôležitá úloha. Je to moje druhé funkčné obdobie ako poslankyne druhé obdobie v rámci výboru pre poľnohospodárstvo. Ja som študovala, neskôr aj učila v oblasti poľnohospodárstva a prírodných zdrojov. Bola som národnou poslankyňou 11 rokov a obhajovala som potravinárstvo a poľnohospodárstvo v EU a pre mňa je to stále obrovským zdrojom motivácie pre mňa a naozaj sa veľmi teším na výkon tejto úlohy v mene vašom. Ďakujem pekne, pani Katajn. Môžeme teraz pristúpiť k voľbe. Aj tentokrát e, v prípade dvoch kandidátok e, bude zvolená tá kandidátka, ktorá získa väčšinu poslancov, hlasujúcich poslancov prítomných. E, pripravte si prosím elektronické hlasovacie karty. Zelené tlačidlo je pani Katajnen a červené tlačidlo pani Pierbakas. Teraz otváram hlasovanie. Also nochmal auf dem grün. Ešte raz, zelené tlačidlo to je pani Katanen a červené pani Pierbakas. Končím hlasovanie. Zvolená bola kolegyňa Katajnen. 29 hlasov za, 9 proti, 9 sa zdržali. Srdečne gratulujeme. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drahé kolegyne, kolegovia, môžeme pokračovať v programe. Pravdepodobne ešte budeme musieť pár minút počkať. Nevidím pána komisára. Also wir müssen weiterhin auf den Kommissar warten. Naďalej musíme čakať na pána komisára, takže nakrátko prerušujem. Najlepšie ale bude, keď neopustíte svoje miesta, tak aby sme potom mohli plynule prejsť k výmene s pánom komisárom, aby sme nestrácali čas. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine... Drahé kolegyne, kolegovia, stení poslanci, posadte sa prosím. Budeme pokračovať v našej schôdzi. Dovolte mi srdečne privítať pána komisára pre polnospodárstvo a detský rozvoj, pána Fila Hogena. Srdečne vás vítam tu na výbore pre poľnohospodárstvo. Myslím, že je dobrým zvykom na začiatku nového funkčného obdobia hneď sa snažiť nadviazať diskusiu, kontakt s komisárom zodpovedným za poľnohospodárstvo. A je evidentné, že veľa dôležitých tém je na stole, ktoré ešte nie sú uzavreté, ktoré sú e, v programe a ktoré, myslím si, vyžadujú diskusiu, ktorú dnes e, budeme s vami, pán komisár, dnes po obede viesť Predovšetkým ide o návrh poľnohospodárskej reformy, tri rôzne nariadenia a samozrejme dopady dohovoru o voľnom obchode Mercosur na odvetvie európskeho poľnohospodárstva, hlavne z pohľadu dohody z 28. júna, presne po 20 rokoch rokovania. Táto bola uzavretá 28. júna. A ak nám čas dovolí, tak takisto budeme riešiť aj dôsledky na sektor polnohospodárstva, pokiaľ ide o dohodu o voľnom obchode s Vietnamom. Takisto pôjde o súčasnú situáciu, pokiaľ ide o reformu na úrovni VTO a takisto závery z, zo skupiny na vysokej úrovni pre cukor. Pán komisár, dávam vám slovo Možno pre tých nových kolegov, kolegyne, skôr ako dám slovo pánovi komisárovi, pokiaľ ide o tie procedurálne záležitosti, teraz eh, bude mať ten prvý príhovor pán komisár, potom eh, bude nasledovať kolo siedmých koordinátorov, každý z nich má dve minúty rečnícky čas a ja, a to chcem hneď povedať, avizovať vopred, eh, ja sa budem snažiť tento časový limit držať a potom bude kolo odpovedí zo strany komisára, potom dostanú priestor ďalšie kolegyne, kolegovia, každý minútu rečníckého času. Pán komisár, nech sa páči. Thank you very much, uh, Chairman Ďakujem pekne, pán predseda Linz, uh, vážené poslankyne, poslanci, dámy a páni. Ďakujem za pozvanie dnes po obede. Ďakujem za možnosť e, s vami takto vstúpiť do diskusie hneď po ustanovení vášho nového výboru pre ponospodárstvo. A na úvod by som chcel e, poblahoželať vám všetkým e, na nedávnu voľbu, respektíve znovu zvolenie v prípade niektorých z vás. A takisto chcem osobitne pogratulovať vám, pán predseda, ako aj podpredsedom výboru a príslušným koordinátorom skupiny. Teším sa na úzkú spoluprácu s vami v zdieľanom záujme pre našich polnospodárov. V prvom rade by som, pán predseda, chcel vyjadriť úprimnú sústrasť eh, rodine a pozostalým pána Bretforda, ktorý nedávno umrel. Pána Bretforda som nepoznal, bol to nový poslanec, ale samozrejme ja chcem eh, z tohto miesta pripomenúť tú veľkú stratu, ktorú takto zaznamenala jeho rodina, to nečakanie ako novozvolený poslanec eh, náhle zosnul keď e, prichádzam do nového výboru, tak vidím novo, mnohé nové tváre, aj mnohé staršie a s mnohými tými známymi tvárami je to business as usual, takže je dobre vidieť takýto mix, takýto, takúto zmes e, nových tvári a skúseností. Za posledné roky tento výbor e, prispel výrazným dielom k mnohým záležitostiam, počnú s ruským embargom. Museli sme riešiť dôsledky z toho plynúce, implementácia reformy a vidím aj predchodcu, pána Čološa. Takisto sme mali nariadenie o organických látkach, pán Hojzling a tieňový nariadenie Omnibus de Castro Des a smernica o nekalých obchodných praktikách. veľmi dôležitá vec, ktorú mal gestor pán De Castro. spravodajci tiež boli veľmi dôležito zastúpení, e, formulovali tieto závery a tieto hlavné ťažiskové témy. Prostredníctvom práce na tomto výbore sa nám podarilo zlepšiť e, kvalitu života našich polnospodárov a takisto administratívy. Zjednodušili sme. Každopádne e, v celej škále polnospodárských záležitostí, čo by ináč nebolo možné. E, smernica o nekalých obchodných praktikách napríklad bola poprvýkrát uvedená v rámci jednotnej európskej úrovne, pokiaľ ide o ochranu pred nekalými obchodnými praktikami s ohľadom na spravodlivejší dodávateľský reťazec Často nešlo len o záujem, ale o samotný, samotné prežitie eh, tých polnospodárov, ktorého sme zabezpečili. Ako ste povedali, eh, pán predseda, dnes nepokriem eh, všetky témy v hĺbke. Chcem sa ale venovať tým aktuálnym témam, pokiaľ ide o svet polnospodárstva a veci, ktoré sa dotýkajú bezprostredne polnospodárov. SPP, environmentálna sociálna politika, to sú dôležitá, dôležitá súčasť eh, vysoko schopného odvetvia polnospodárstva, ktoré poskytuje priamo alebo nepriamo pracovné príležitosti 44 miliónom ľudí. Agri potravinové exporty na úrovni 137 miliard eur, čo generuje obchodný prebytok asi na úrovni 22 miliard eur. Takže polnospodárska politika Európskej únie výrazne prispieva k ochrane prírodných zdrojov, pôdy, vody, vzduchu, a biodiverzity a takmer 50 našej pôdy, 85 keď doplníme lesníctvo a teraz od nás sú viac v rámci nových návrhov SPP výhľadovo. Ale politika takisto podporuje vidiecké oblasti, kde žije viac ako polovica Európanov a ktoré sú základnou bázou pre eh, rekreačné aktivity E, politika do budúcnosti bude musieť zabezpečiť životaschopnosť a udržateľnosť nášho farmárskeho sektora po celej únii a to bude znamenať zvýšenie konkurencieschopnosti tohto odvetvia a odolnosti voči rizikám a krízam, ako aj umožniť tomuto odvetviu, aby získalo výhody e, z potenciálu, ktorý prinášajú nové technológie a integrácia výskumu a inovácií do farmárskych postupov. E, takže naše politiky sa musia zaoberať aj ďalšou generáciou polnospodárov v rámci EÚ aj mladých ľudí, takisto bude musieť podporiť naďalej e, klimatické a environmentálne úvahy, pokiaľ ide o polnospodárstvo, e, zlepšenie kvality vody, e, zachovanie biodiverzity, prispôsobenie sa klimatickým zmenám a nie len environmentálne záležitosti, priamo sa dotýkajú polnospodárstva a našej schopnosti zabezpečiť plný potravinársky potenciál produkčný v EU v nadchádzajúcich rokoch. Pokiaľ ide o naše návrhy ohľadom SPP, hovoríme aj o agende zdravého života a očakávaniach spoločnosti vo veciach ako je blaho zvierat, miera pesticídov, antibiotík a tak ďalej. Nielenže polnospodárstvo musí byť súčasťou riešenia a polnospodári teda musia tiež byť súčasťou riešenia, v rámci strategickej agendy na rok 2019-2020 pre EÚ sa tak vyjadrili aj e, hlavy štátov. Takisto sa ale vyjadrili na schôdzi na konci júna že potrebujeme e, mať zelenú, spravodlivú sociálnu Európu, ktorá bude zelená. Pani van der Leyen, e, ktorá bude e, predsedničkou komisie, minulý týždeň hovorila o tom, ako sa musia prispôsobiť plnospodári meniacim sa klimatickým podmienkam. Hovorila o zelenom díle a o ambicioznejších podmienkach do roku 2030. Plnospodárstvo musí byť pripravené prispieť k takýmto všeobecným cieľom. SPP bude musieť naďalej zohľadňovať aj v detskej oblasti tým, že podporí prvky, ako je tvorba pracovných miest a rastu a nevyhnutne ich previazať a poskytnúť im nejaké vyhliadky, teda týmto vidieckým oblastiam, ako aj riešiť vznikajúce spoločenské sociálne požiadavky. Pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, komisia predložila minulý rok návrh a v kontexte tých dobre známych okolností, kedy sa dial, kedy bol predkladaný takýto návrh, teda Brexit, počas Brexitu, tak e, ja sa domnievam, že je to dobrá pozícia, je to návrh, ktorý zabezpečí, že SPP bude zohľavať plnohodnotnú úlohu, pokiaľ ide o podporu plnospodárov a prispievať k riešeniu víziev, ktorým čelia títo plnospodári. Návrh komisie zabezpečuje, že 96 súčasného rozpočtu, pokiaľ ide o súčasné programovacie obdobie, bude zachovaný, zachovaných Samozrejme, je to na spoluzákonodarcoch, aby rozhodli, či dosiahneme viac. Navrhli sme rozpočet na úrovni 365 miliard eur, pokiaľ ide o 27 členských štátov, únie 27, 10 miliard navyše alokovaných pre výskum inovácie do polnospodárských a vidieckých oblastí a to odráža náš záväzok podporiť modernizáciu európskeho polnospodárstva. Poznám, alebo teda viem, že mnohí z vás vyjadria názor, že musíme plne financovať SPP. Teším sa na rokovania medzi radou a parlamentom v tomto ohľade a uvidíme, ako sa nám podarí dosiahnuť takýto cieľ. Teraz je na členských štátoch a na parlamente, aby rozhodli, či akceptovať alebo modifikovať návrh komisie. Ak dosiahneme konsenzus, pokiaľ ide o zvýšenie financovania SPP, e, v zásade to bude signál zo strany členských štátov, tá komisia bude tomu naklonená. Predsedníctvo Fínska prioritizovalo dohodu o viacročnom finančnom rámci a želám im veľa úspechov v tejto úlohe. To môže byť ťažké. Každopádne dôležitý cieľ, aby sme polnospodárom dali istotu a predvydateľnosť, ktorú potrebujú, hlavne z pohľadu investičných rozhodnutí, o ktorých eh, viem, že mnohí z nich sa na ne chystajú. Eh, istota, predvydateľnosť je nevyhnutnosťou a ja dúfam, že sa nám ich podarí dosiahnuť pred koncom roka. Pán predseda, pred voľbou tento, tento výbor hlasoval o správe spravodajcu a o návrhu o budúcnosti politiky SPP. Viem, že o tom diskutujete v tejto chvíli ohľadom toho, ako ďalej postupovať. Ja nechcem sa púšťať teda do tejto diskusie. Dúfam ale, že sa rozhodnete nadviazať na prácu, ktorú ste už odviedli, na tú dobrú prácu, ktorú odviedli traja spravodajci v rámci prípravy návrhu komisie sme vedeli obhájiť e, zachovanie 96% z predchádzajúceho rozpočtu na tom základe, že mali jasný jednoznačný plán modernizovať tú politiku a mali sme konkrétne plány zvýšiť e, environmentálne a klimatické ambície. Keď teda diskusie o viacročnom finančnom rámci vstúpia do poslednej fázy, dúfam, že na neskôr koncom tohto roka, e, hlavy štátov a vlád budú chcieť vedieť, aký je argument, ako obhajuje tento výbor alebo iný, potrebu ďalšieho navýšenia v akomkoľvek rozpočte, vrátanie rozpočtu pre SPP a kde tie peniaze pôjdu. Takže je podľa mňa dôležité, aby tento výbor bol schopný preukázať e, ľuďom, ktorí sú za stolom, že keď požadujete viac peniazy, že dokážete pomenovať tie dôvody, prečo tie peniaze požadujete. V prípade, že Rada a parlament e, príjmu tie príslušné návrhy, pokiaľ ide o návrh komisie v roku 2020, tak môžeme prejsť k trialogom. A chcem vás ubezpečiť, že komisia pristúpi k trialogom v otvorenom a konštruktívnom duchu, tak aby sme sa s vami e, angažovali v dobrom duchu, e, v dobrej viere. Ako viete, pán predseda, politická dohoda medzi Úniou a krajinami Mercosuru, Brazília, Argentína, Paraguaj, Uruguaj e, bola uzavretá minulý mesiac po 20 rokoch rokovaní. Som spokojný, že dohoda je vyvážená a zároveň je komplexná, ambiciozná. A plne akceptujem, že e, je isto výzvou pre mnohé odvetvia v rámci polnospodárstva. Ale e, zabezpečili sme dôležité príležitosti pre niektoré odvetvia v rámci polnospodárstva a víno, destiláty, mliečne výrobky, proces, e, teda a teda ďalšie teda výrobky mali takto, takéto zabezpečenie. A pokiaľ ide o ďalšie dohody s Mexikom, s Japonskom, Vietnamom, Tie takisto prinášajú výrazné výhody pre polnospodárov v Európe. Každopádne tam sme boli v defenzívnej pozícii, ako v prípade Mercosuru, tak ako to bolo za posledných 20 rokov. Pokiaľ ide o Mercosur, toto slovo vyvoláva rôzne konotácie v rámci polnospodárskeho sektora, nevždy pozitívne. Ide samozrejme o to, aby sme maximalizovali výhody a minimalizovali tie nevýhody alebo výzvy. O to sme sa snažili. V tomto kontexte Európska komisia urobila maximum v záujme obhájiť záujmy poľnohospodárstva a propagovať pritom iné záujmy. Tieto záujmy sú zabezpečované mandátom, ktorý dostali Rada a parlament v súvislosti e, s citlivými produktami, ako je hovedzie, metanol, cukor a takisto sú tam limitované kvóty, e, clá na import a ďalej nástroje zabezpečenia, ktoré sa prvýkrát objavujú v prípade z niektorých produktov. A ktoré budú treba zadefinovať tiež, pokiaľ ide o podporný balíček financovania. Tento výbor sa bude musieť dohodnúť, a, a teda samotný parlament, ohľadom toho, aké sú výhody a tie výzvy, ktoré plynú z takéto dohody. Je to dohoda, ktorá znamená 4 miliardy hodnoty, pokiaľ ide o zníženie cieľ e, pre vývozcov niektorých aj agripotravinárskych produktov. Takisto je tam ochranených 39 označení pôvodu čo je veľmi pozitívny výsledok pre výrobcov vysoko citlivých výrobkov. E, nepočul som nič o 349 názvoch, ktoré budú ochraňované, takže musí to byť v poriadku. Nikto sa neozval. Miera ochrany, ktorá je dosiahnutá, je tá istá miera, ktorá existuje v Únii s niektorými výnimkami, ktoré sa obmedzujú na oprávnené prípady, kde je iný režim osobitný. Samozrejme, veľa viac sme sa sústredili na ústupky, ktoré sme museli spraviť v prípade citlivých produktov čiže hovedzie, cukor a hygiena. Ale povedzme si presne, čo to znamená. Prístup na trhy Európskej únie je poskytnutý obmedzeným spôsobom a veľmi striktne kontrolovaným spôsobom krajinám Mercosuru, pričom zohľadňuje obavy európskych polnospodárov a preferencie spotrebiteľov. Dosiahneme to eh, pozorne nakalibrovanými kvótami, ktoré budú postupne implementované a v šiestich eh, rovnakých fázach počas roka. Nebude to zo dňa na deň, ani zďaleka nie. Nad rámec e, tarif alebo tých kvót, pre, e, ktoré ochránia tie citlivé odvetvia, dohoda s Mercosurom zahrania aj bilaterálny mechanizmus zabezpečenia, zabezpečí, ktorý môžu Európskej únie prijímať dočasné opatrenia, aby regulovala dovoz, vývoz, dovoz tak, aby dokázala kompenzovať nejaký nadmerný vývoz, ktorý môže ohroziť výrazným spôsobom domáce trhy. Tieto zábezpeky sa vzťahujú aj na plnohospodárske tovary, ktoré pokrývajú e, tie colné kvóty a prvýkrát sa nám to podarilo dohovoriť v rámci takéto dohody. Doposiaľ sa to e, vzťahovalo len na tie oblasti, ktoré boli plne liberalizované. Osobitne dôležitý aspekt je, že sme zabezpečili, že e, to bude spravované v Európskej únii pomocou dovozných e, licencií. My môžeme tým pádom kontrolovať na importnej časti reťazce. E, význam tohto aspektu nemožno podceňovať. Okrem toho komisia chce sprístupniť miliardu eur špeciálny balíček pre polnohospodársky sektor v prípade, že by implementácia dohody e, by viedol k narušeniu trhu. Tieto doplnkové prostriedky sa použijú na opatrenia, na spoločnú organizáciu trhu. A skúsenosti nám ukazujú, že máme potrebné nástroje v rámci SPP, aby sme účinne zasahovali, keď si to situácia vyžaduje. Urobili sme to v rokoch 2015 a 2016 okrem e, výlučného využitia pre polnohospodársky sektor sa to poprvýkrát použilo v kontexte akejkoľvek dohody o voľnom obchode. Hovorilo sa o, tiež o dohode, kde by sa mali vraj zvolniť naše hygienické štandardy. To nie je pravda. Naopak, dohoda e, e, len zdôrazňuje princíp prevencie. Nič sa nemení pre bezpečnostné pravidlá pre potraviny v EÚ. Všetky e, výrobky musia plniť štandardy a normy EÚ trváme na striktných sanitárnych a hygienických predpisoch a tým pádom komisia zlepšuje kvalitu produktov v samotných krajinách Mercosuru. Tieto štandardy nie sú predmetom negociácií a rigorózne sa uplatňujú. Prebiehajú 100% kontroly, ktoré robia členské krajiny. Pán, e, vaša členská krajina, pán Hausling, takisto je to e, ilúzia a nie poprvýkrát, že EÚ už vraj používa nižšie e, štandardy pre e, Mercosura, že ich vraj uplatňuje v EÚ, pán Hausling. Túto ilúziu vytvorili tí, ktorí dezinformovali a treba to napraviť. Pozrime sa napríklad na, pri, u Brazílie na, v skutočnosti. Len určité regióny môžu vyvážať do EÚ, privážať do EÚ z Brazílie. A hlavnými výrobnými oblastiami hovedzieho mesa sú na juhu Eh, Brazílie. Veľmi významne ďaleko eh, od amazonskej oblasti, pre tých z vás, ktorí viete eh, zemepis. Len menej ako percento bytunkov má pod autorizáciu pre EÚ. Tie najlepšie. A potvrdila, autorizovala ich EÚ. Momentálne je zmrazený, zmrazené pridávanie ďalších prevádzok na tento zoznam. Všetky typy hovedzieho mesa musia splňať predpisy a sú tu len dezignované komisie, ktoré autorizujú. Sú tu špeciálne e, dokumenty, identifikácia a fyzické kontroly. Okrem toho teda e, spotrebitelia majú zábezpeky, pokiaľ je použitie našich štandardov. Tieto skutočnosti umožňujú, že rozpravy s Mercosurom vychádzajú len zo skutočnosti, ako sme videli v posledných týždňoch, niekedy tieto otázky môžu byť veľmi selektívne vnímané. Boli tu obavy, pokiaľ ide o díl ku klimatickým zmenám. Dohoda vychádza z premisy, že obchod by nemal byť na úkor životného prostredia. Naopak, naopak mal by sa podporovať trvalo udržateľný rozvoj. Špeciálne e, postupy e, spor, vyrovnávania sporov v prípade, že by došlo k neplneniu. EU a Mercosur e, E, to sa týka Parížskej dohody a ich, jej cieľov. Pokiaľ ide o dohodu medzi oboma stranami. Takisto ide o boj proti e, odlesňovaniu a treba rešpektovať národné záväzky v tejto oblasti. Napríklad príspevok e, Brazílie v rámci Paríža je cieľ nulovej deforestácie v amazonskej oblasti, zalesnenie a obnovenie 12 miliónov hektárov do roku 2013, teda lesa, a posilnenie trvalo udržateľného spravovania národných zdrojov, aby tu boli právne, legálne postupy. Táto dohoda je ďalším dôkazom hodnoty, ktorú Európska únia pripisuje zľahčovaniu medzinárodného obchodu a otváraniu trhov pre krajiny, ktoré rešpektujú naše pravidlá, naše štandardy ešte potrvá, kým tento parlament bude ratifikovať túto zmluvu, ale dovtedy by sme mali posúdiť všetky aspekty dohody a aby sme odstránili prípadné obavy. Ak chceme pomôcť evaluácii, e, riaditeľstvo pre e, polnospodárstvo je vám k dispozícii. Budeme e, robiť dopadové štúdie, ktoré zohľadnia túto zmluvu i ďalších 12 dohôd, na ktorých sme sa dohodli od roku 2015. Sem, patrí i, sem patria krajiny ako Singapur, Vietnam a Japonsko. Tento e, krátky e, náčrt neukazuje úplne tú zložitosť všetkých týchto tém. Je tu potrebná hĺbšia analýza a ja vítam to, že mnoho členských krajín, krajín si robí vlastné dopadové štúdie v mnohých sektoroch ak už nebudem v stave e, zodpovedať vám všetky e, zložité otázky, veľmi rád E, požiadam svoje e, oddelenia a služby, aby vás kontaktovali. Pokiaľ ide o Vietnam, pán predseda, len stručne poprosili e, ste tým, aby som kolegov poinformoval, pokiaľ ide o dohodu o voľnom obchode s Vietnamom a medzi Vietnamom a EÚ. Je to veľmi ambiciozná dohoda, najzložitejšia, akú sme kedy mali s rozvojou krajinou je to ďalší e, stavebný pilier k našemu cieľu komplexnej dohody e, pre všetky regióny medzi EÚ a krajinami ASEANu. Je to rastúci trh 19 e, miliónov ľudí vo Vietname. Je to jeden z najdynamickejších regiónov sveta. Celkový výsledok je pozitívny z pohospodárskeho výhľadu. A pokiaľ ide o liberalizáciu obchodu, to, čo sa dosiahlo, naozaj e, sa dosiahlo v rámci určitých e, období pre hovedzie meso, pre hydinu a dnes tie e, colné opatrenia sa týkajú veľkej časti mliekarenský priemysel do 5 rokov, sa do 9 rokov, zelenina 3 až 5 rokov a spracované výrobky 5 až 7 rokov. EÚ e, v týchto prípadoch zachovala určité citlivé oblasti, napríklad pokiaľ ide cukor, etanol, e, e, rýžu, huby, vajcia. 169 výrobkov v EÚ s osobitným ochranným označením pôvodu sa dotýka tejto oblasti výrobky, ktoré sa dovážajú do európskych oblastí, kde, e, z, ktorých pochádzajú tradične sa a, a, e, e, obmedzujú na tradičné výrobky, tradičné prevádzky. Takže dohoda o voľnom obchode s Vietnamom je pre našich polnospodárov dobrou správou, prináša možnosti zvýšiť vývoz. Množstvo dohôd priniechlo takéto možnosti našim výrobcom v minulých rokoch. Tiež ste sa ma pýtali, aby som e, povedal, ako je to s rozhovormi na pôde Svetovej obchodnej organizácie. E, momentálne v Ženeve prebiehajú veľmi napäté e, rokovania. Je tu otázka dohôd, ktoré nie sú v súlade s blokmi pravidiel VTO medzi USA a Čínou. Toto naozaj dopadá na multilaterálny systém obchodu. Komisia je presvedčená, že musíme reformovať a posilniť, než demontovať tento systém, ktorý je na prínos našim členským krajinám. Z polnohospodárskeho pohľadu vám chcem pripomenúť tento význam pre polnohospodárov. Viacnárodný systém na základe pravidiel VTO je základným pilierom budúcnosti. Vidíme, aké dopady by mohli mať unilaterálne kroky, napríklad e, pri postup e, e, Španielska. EÚ sa snaží viesť e, úsilie o pokrok v oblasti napríklad dotovania rybolovu a podobne. Tiež priemyselné e, dotácie a e, nutené transfery. Ďalej potom polnospodárske subvencie. To by sme mali vnímať ako príležitosť, nie ako hrozbu. Reforma SPP za posledné 10 ročia si získala e, e, výraznú podporu. Takže máme veľa manevrovacieho priestoru v oblasti SPP a určite budeme tak pokračovať. Mali by sme riešiť explozívny nárast e, opatrení s inými krajinami Čína, India, Spojené štáty v rámci 16 miliardového balíčku. Najsúrnejšou úlohou je vymenovanie špeciálneho e, komisie a e, mechanizmu urovnávania sporov. Bez rýchleho riešenia sporov bude do konca roka tento systém paralizovaný. Máme len jednu členskú krajinu, ktoré, ktorá by doplnila v kvórum, aby e, bola zabezpečná funkčnosť. Mnohí členovia majú veľmi tvrdé neoblomné pozície v rámci VTO od decembra 2017. Výhľadky na pozitívny výsledok e, sa smerujú na jún 2020. Pán predseda, e, nastolili ste mi veľmi dlhú agendu, program. Snažil som sa veľmi e, stručne zhrnúť v tom vymedzenom čase tie naozaj aktuálne témy a v tejto súvislosti sa teraz teším na vaše poznámky k tomu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár, za vaše eh, úvahy a za to, ako ste sa venovali všetkým eh, načetnutým témam. Mám však dojem, keď sa pozriem na eh, našich poslancov, že u určitých tém treba ešte presviečať, kým sa budeme venovať otázkám koordinátorov. Chcem privítať skupinu návštevníkov kolegu Paula de Castra, skupina 8 členov e, e, rady e, v rámci asociácie talianských polnohospodárov. Dúfam, že som to dobre pomenoval. Vítajte srdečne tu vo výbore pre polnohospodárstvo. Môžeme prejsť na koordinátorov na dve minúty. Najprv Herbert Dorfman. Ďakujem a srdečne e, vítajte, pán komisár. I v mene mojej politickej skupiny ma teší, že ste tu už na prvom zasadnutí výboru AGRI a ten dialog, ktorý sme s vami viedli e, za posledné 10 e, ročie pardon, 5, 5 rokov e, ste sa nám venovali. Zo pár tém chcem pomenovať. Najdôležitejšia téma v minulých týždňoch a mesiacoch je spoločná polnospodárska politika na základe e, vašich návrhov sme prijali rozhodnutia a my za EPP e, by sme chceli pracovať na týchto rozhodnutia a musíme samozrejme E, vnímať záujmy a názory nových kolegov, ktorí tu teraz sú s nami. V konečnom dôsledku tie rozhodnutia e, sú našou spoločnou e, zodpovednosťou voči našim poľnohospodárom a si ich vedieť obhájiť. Preto potrebujeme rozumný postup dávam vám zapravdu v tom, že financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky musí napredovať svižne musíme robiť všetko preto, aby tie škrty sa nediali, najmä pokiaľ ide o škrty v oblasti druhého pilieru, SPP, videcký rozvoj. V určitých oblastiach to bude viesť k e, problémom a čo je e, veľmi pozitívne, je ten fond v oblasti výskumu a rozvoja 10 miliard eur, to určite prispieje k tomu, že polnospodárstvo v Európe bude viac fit pre budúcnosť. Pokiaľ ide o Mercosur, bude tu menej nadšenia, než ste vy prezentovali. Mnohí polnospodári majú obavy, pokiaľ ide o túto dohodu, aj pretože samozrejme e, sa to dotýka určitých sektorov a možno dnes by sme mali vnímať situáciu v po Veľkej Británii. Máme tu pred sebou Brexit a to samozrejme bude mať určitý výrazný dopad na polnohospodárov e, tu v Európe a to by mala byť v budúcich mesiacoch téma. Ďakujeme kolega De Castro. Ďakujem pekne. Vítajte, pán komisár. Som naozaj veľmi rád, že vás tu vidím, drahý pán komisár Hogan. A chcem sa poďakovať aj za vaše vystúpenie, kde ste pripomenuli dôležité milníky, ktoré sme dosiahli e, v rámci komisie a predchádzajúcom funkčnom období, pokiaľ ide o smernicu o nekalých obchodných praktikách, osobitne aj nariadenie Omnibus. Pokiaľ ide o SPP, e, samozrejme náš výbor e, sa musí angažovať v téme, ktorá je mimoriadne dôležitá z pohľadu budúcnosti našich plnospodárov. Téma, o ktorej viete dobre, že v nej zostávajú viaceré kritické body a Samozrejme, neskrývame, že sú tu v rámci našej skupiny, ktorí snívajú o nejakej e, novej e, politike hospodárskej spoločnej. Nechceme ale samozrejme zahodiť e, preč všetku tú prácu, ktorú sme doteraz odviedli, ale samozrejme bude si to vyžadovať úvahu, reflexiu nad témou rozpočtu, zabezpečiť reformu SPP, pričom ešte nemáme istotu ohľadom rozpočtu, kedy ešte nevieme, či e, v októbri prebehne Brexit alebo nie, aký dopad to bude mať na rozpočet, e, samozrejme to potom uvidíme, ako to bude významné. Vieme, aké to je teda významné. Teda. Pokiaľ ide o Mercosur, e, stotožňujem sa s tým, čo povedal kolega Dorfman. Sú tu viaceré kritické momenty. Úprimne, nepochopili sme ani dôvod na zrýchlenie na konci legislatívneho obdobia a aj vzhľadom na skutočnosť, že nebola rozpráva alebo diskusia tu v parlamente, diskusia, ktorú budeme realizovať aj spolu s touto komisiou, tak aby sme mali jasné indikácie jednoznačného ohľadom dopadu, ktoré môže mať takáto dohoda na našich plnospodárov. A nakoniec, eh, pán komisár, eh, vzhľadom k tomu, že eh, zrejme nedokážeme do roku 2020 uzavrieť všetky tie veci, ktoré sa týkajú reformy, je možné uvažovať nad nejakým prechodným, prechodným dohovorom, tak aby sme dali aspoň istú mieru istoty pre plnospodárov. Ďakujem. Dank, Frau Kollegin Müller. Ďakujem teraz kolegyňa Müller. Ďakujem, pán komisár, za vaše úvahy i e, za celkom jasné e, prijatie zodpovednosti, pokiaľ ide o polnospodárov v EÚ. V európskych zmluvách sa jasne píše, že zabezpečenie e, stravy je, musí, je dôležité a takisto v budúcnom tvárnení SPP to musí byť dôležité Polnospodárska politika musí byť dohodnutá, ale celkom jasne vám musím povedať, že sociálna politika tu zohráva úlohu na vidieckej oblasti, pretože v poslednej miere to znamená, že táto trvalá udržateľnosť je dôležitá. Musíme na tom stále pracovať, na týchto troch veľkých pilieroch. Pokiaľ ide o financiu, administráciu, budem tu spravodajkyňou. Viem však, že pokrok v rade e, nejde dostatočne rýchlo a aj náš rozpočet nie je celkom jasne vymedzený. Preto sa vás celkom jasne a priamo dnes pýta, kedy sa príjme prechodné opatrenie. Potrebujeme e, tieto pravidlá prechodné, ako dlho majú trvať, koľko, e, ako budú poňaté. Musíme totiž pracovať paralelne, keď chceme byť e, keď my chceme odhadnúť, odhadnúť situáciu realisticky, tak musíme uznať, že nová SPP ne, sa nerozbehne pred ro, nejakým rokom 2023 a naši polnospodári musia vedieť plánovať dopredu. Otázka teda znie, či e, máme už e, prechodné e, ustanovenia pre e, compliance for performance. E, Takisto e, musíme sa pohnúť e, i v oblasti e, pravidiel pre prepravu jatočných zvierat. Takisto pokiaľ ide o dohodu s Mercosurom, my tu preberáme len tie najlepšie časti. Videli sme to na príklade na Braz- príklade Brazílie je to hodnotový podiel 15%, napriek tomu u nás v mojej krajine sú ľudia, polnohospodári veľmi frustrovaní, Takisto pokiaľ ide celé klimatické výzvy, ktoré sa tu načatajú. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujeme. A teraz kolega Hojzling. To je dobre, že ste tu. Znova, pán komisár, ja si myslím, že pre reformu SPP by ste mali prepracovať ten návrh. Je tu správa eh, z Rady o biodiverzite, o obrovskom úbytku biodiverzity Tomuto prispieva i táto forma polnohospodárstva. Máme zostrené e, prejavy klimatických zmien a ich váš návrh vlastne hovorí o tom, že všetko pôjde tak ako doteraz. Väčšina dieb sa vzťahuje na plochovú výmeru, takže všetko pôjde hlavne tým veľkým a preto to není podľa mňa vôbec moderná politika. Vy naozaj musíte zvažovať, či tento návrh by ste nechceli stiahnuť a nepovedali, aby ste povedali, že začneme od znova k tomu je ešte teraz e, pribúda tá zmluva s Mercosurom. Pred troma mesiacmi ste povedali, že to nebude také zlé, ale je to horšie, než sme očakávali. K tomu ešte máme ďalej kvóty pre e, kuracie meso. hovoríte, že to nie je tak veľa, 90 tisíc, 99 tisíc hovedzieho, ale máme tu Kanadu, e, dohodu o 30 tisícoch ďalej z USA. To bude znamenať, že o pár rokov je európsky sektor na kolenách viete, že za to budete kritizovaní a potom ešte ďalej hovoríte, že sa teraz postaráme o to, aby Parížská klimatická zmluva sa dohodla a že nebude vraj, a že vraj nie je ilegálne odlesňovanie v Brazílii, ale to je uh, trápne. Dobre, to viete, videli ste čísla, videli ste, že ilegálny výrub sa legalizuje zrazu. A pán Bolsonaro predčerom povedal, že e, Európania sa majú držať bokom od ich politiky, že to je ich les a že budú s nimi a vy robíte teraz dohodu a to je podľa mňa škandál. A preto, keď e, vy to obhajujete a hovoríte, že je to pozitívne a že by sme mohli vyvážať viac čokolády, to je výborné pre európskych polospodárov, ale my z toho nič nemáme, bohužiaľ. Budeme obeťou politiky, ktorá je v prvom rade nasmerovaná e, e, e, veľa predávať a polnohospodárstvo sa jednoducho vypredáva ak vy toto budete obhajovať a poviete, že je to dobre, tak prosím vysvetlite, prečo sa má platiť miliarda na výrov, vyváženie, vyrovnanie. To proste k tomu nepasuje. Ege David. Ďakujem, kolega. David má slovo. Pa som ujišten, že mohu mluviť česky, takže budu... Povedali mi, že môžeme hovoriť po česky, tak budem hovoriť po česky. Terajšia poľnohospodárska politika EÚ prehlbila e, nerovnováhu a e, v rade kondít e, viedla k úpadku poľnohospodárskej výroby a tak odsunula poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na vedľajšiu kolaj. Poľnohospodárstvo má pre jednotlivé štáty strategický význam a týka sa národnej bezpečnosti a sociálneho rozvoja na vidieku. A videl som e, v Taliansku, ale napríklad aj v Lotisku obce, ktoré e, zanikli a e, vedľa nich je povedal ležiaca hľadom bez toho, aby sa zmenila profil hospodárenia, miesto to, aby sa zmenili na pastviny alebo e, zazelenenie, tak došlo len k zabrneniu. E, v Českej republike došlo k poklesu 30 zamestnanosti v poľnohospodárstve zo 400 tisíc na 100 tisíc, isto z časti aj zvýšením produktivity práce, ale aj dôsledku hlbokého úpadku živočíšnej výroby. Deformácie poľnohospodárstva prostredníctvom dotácií a cien viedla a vedie k degradácii pôdy, kde sa znižuje podiel humusu, čo e, tragicky prehovuje dôsledky sucha. Túžba po rýchlom zisku vyťazí nad zodpovedným a racionálnym prístupom k hospodáreniu na vidieku. Dohoda s Mercosurom a nepriazný vývoj v európskom poľnospodárstve len prehlby. Nie je to príležitosť, e, je to hrozba. Máme skúsenosti s doterajším vývojom, preto budeme veľmi obozretní a kritickí a nenecháme si vnútiť zmeny, ktoré našu situáciu zhoršia. Otázky nemám. Ďakujem pekne. A ako posledný koordinátorka, kolegyňa McIntyre. You, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, komisár, že ste tu dnes. Eh, mňa teraz presunuli dozadu v miestnosti ja som rada, som aj pracovala v poslednom volebnom období a myslím, že sme dosiahli isté veľké e, úspechy. Niektoré ste z nich spomenuli, no ako človek, ktorý vždy e, favorizoval malých farmárov a malé podniky, e, bola som osobitne hrdá na našu smernicu o nekalých obchodných praktikách. Bol to obrovský krok vpred. V skutočnosti e, to e, chránilo e, malých farmárov a podniky a minimalizácia administratívnej záťaže voči ním je podľa mňa kľúčová. Marže v poľnohospodárstve sú nízke a dodatočné náklady ohrozujú prežitie takýchto malých prevádzok. Technologické pokroky v poľnohospodárstve môžu e, zabezpečiť, e, že poľnohospodárstvo bude produktívnejšie a udržateľnejšie. Myslím si, že e, Európa by mala byť svetovým vodcom v poľnohospodárskej technológii, v inovácii a udržateľnosti. No, musíme zabezpečiť, že prospekt z novej technológie a inovácií e, bude k dispozícii všetkým farmárom, či už malým, alebo veľkým, alebo konvenčným, alebo organickým, alebo iným. Myslím, že dôležité, aby e, riešenia e, poľnohospodárskej technológie fungovali aj pre veľké aj pre malých farmárov. Takže moja otázka je, že ako vidíte možnosti, aby sme dosiahli pokrok v technológii v poľnohospodárstve pre udržateľné poľnohospodárstvo. Ako vidíte možnosti, aby sme dosiahli pokrok v tomto v celej Európe počas ďalšieho volebného obdobia? Ďakujem. Kolega Flanagan má slovo teraz. Ďakujem, že ste dnes eh, prišli. Eh, Žiaľ, eh, vaše predpovede z minulej schôdze e, sa e, nenaplnili a som rád, že ma tu znova vidíte. Určite ste ma tu opäť raz e, vidíte. Kolega a ja už dlho čakáme prečasto pokles v produkcii hovedzieho mesa v Jersku a odpoveď sme dostali, že dôvod je akýkoľvek, ale nevyhovorajte sa na Brexit. A E, výroba, zniženie e, bola jedna z e, alternatív a výroba zniženie asi je to možno, čo si zvolila írska vláda a zniženie výroby hovacieho mesa ktoré je vyrobené na základe vysokých štandardov. Pred e, dva týždne neskôr sme počuli, že e, komisia podpísala dohodu s Mercosurom, že e, privezie 99 tisíc tón neudržiteľného hovedzia. Dnes sme zažili voľbu Borisa Johnsona ako premiéra E, za konzervatívnu stranu a ako viete, e, Irsko vyváža štvrť milióna tón hovedzieho do EÚ. E, keď by nastal tvrdý Brexit bez dohody, tak opäť utrpia naši farmári. Keď Irsko riskuje, že príde o prístup na jeden z najdôležitejších trhov, a ako vidíte, e, keď sú e, chovatelia jeho pod takýmto tlakom, keď vidíte dôsledky takéhoto tvrdého Brexitu? E, prečo ste poskytli Írsku poistenie v hodnote 15 miliónov eur a teraz sa chystá stroskotanie tohoto vozidla? Prosím, vysvetlite mi to. Ďakujem. A e, teraz e, vystúpili koordinátori a e, chcem požiadať komisára, aby zodpovedal koordinátorom a navrhujem, aby sme v ideálnom prípade to robili za 12 minút, pretože máme veľa požiadavek, ale vidíme, že komisár sa teší teraz z života, to vidíme aj z tých e, gest, e, aj výrazov tváre, aj z týchto komentárov. Ďakujem pán predseda, ďakujem koordinátorov za ich e, pripomienky a otázky. Môžem spojiť tie otázky a pripomienky, ktoré ste mnohí položili o peniazoch a politike. Myslím, že všetci by sme radi videli istotu pre našich farmárov, ak by sme mohli dosiahnuť dohodu o aspektoch e, finančných a e, očakávam, že budem môcť e, urobiť úsilie, aby sme sa sústredili na dosiahnutie výsledku a to isté môžeme robiť, ak by sme mali predstavu o tom, aká je rozpočtová situácia z SPP. Preto otázka k prechodnému nariadeniu je, že my sme pripravení na tie eventuality, ktoré sú potrebné, no stále máme ešte čas, aby sa e, e, na jeseň v tomto parlamente urobilo, čo je potrebné. Teda my sme odhodlaní, aby sme sa dosiahli čo e, naďalej a potom e, e, urobíme rozhodnutie na jeseň, ale chceme pre našich farmárov, ako aj vy ostatní chcete, ich ubezpečiť, že peniaze naďalej budú tiež s našim farmárom bez ohľadu na e, načasovanie týchto krokov a spôsob, akým sa to robil v minulosti. Takže mm, situácia s e, príjmom nemôže byť druhoradá a, a tie právne procesy, ktoré musia prebehnúť, e, sú e, teraz na strane rady. Čo sa týka potreby, čo treba urobiť s tým návrhom. Myslím, že všetci musia zabezpečiť e, vysokú úroveň ambícií pri ochrane klímy a životného prostredia. Môj návrh zdvojnásobil tie ambície. Ale musíme teraz e, to vidieť v tomto novom e, kontexte a tieto nové požiadavky, ktoré sme dali spoločnosti vo všetkých odvetiach, ktoré musia zohrať svoju úlohu. Vrátanie poľnohospodárstva, dopravy, stavebníctva aby eh, urobili odhodlané úsilie a aby eh, sa snažili naplniť naše ciele. Takže my sme určite otvorení, aby sme počúvali návrhy od existujúcich členov tohto výboru aj nových členov tohto výboru, aby sme zistili, ako budeme môcť eh, zaviesť pragmatické a praktické programy, aby sme vytvorili lepšie výsledky a naplnili naše ciele v ochrane životného prostredia aj klímy, aj poľnohospodárstva. Tiež e, chcem spomnúť, že e, tá otázka s Mercosurom vždy bude výzvou, ale akákoľvek obchodná dohoda bude obsahovať e, dohody, ktoré sú defenzívne a ofenzívne a to na základe mandátu, eh, eh, ktoré dala eh, rada komisi. A sú oblasti, kde sme mm, dokázali vyjednať dohodu, ale aj sú iné oblasti, kde sme nedokázali dosiahnuť liberalizáciu. V mnohých oblastiach sme dosiahli liberalizáciu ako pri víne, pri liovinách, ochránili sme geografické označovanie pôdu, No, máme výzvy aj v iných oblastiach a, a snažíme sa znížiť e, objemy na jednej strane, tiež sa snažíme e, predlžiť e, tie, e, tie obdobia e, umiestnenia a e, nepočul som žiadne chvály na pozitívny výsledok, ktorý sme dosiahli sa Japonskom, Mexikom, Južnou Koreou, kde sme dosiahli Kompenzáciou až do výšky 65 tisíc tón jatočných tiel, ktoré e, sme mali s Japonskom, e, ktoré môžu prísť z Japonska okamžite, až po 43 tisíc tón, e, ktoré môžu prísť z Mexika, keď naplníme naše právne potreby. Budúci rok tiež z politických dôvodov je dôležitý trh aj Čína a niektoré e, štáty v Európe dosiahli úspech pri otvorení čínskeho trhu. A Čína e, neuznáva Európsku úniu ako e, jednotný celok pre obchod a oni si pre tento účel vyberajú štáty. Ale oni majú 10 miliónov tón ročný schodok pri bielkovinách, pri hm, hovedzom mese a potrebujú to vyplniť a hľadajú dodávateľov na celom svete a teraz hľadajú v Južnej Amerike. Myslím, že Európa má preto tú veľkú príležitosť e, dostať sa do Číny. A preto tá rovnováha na trhu s hovedzím, ako ste niektorí e, spomínali, tak máme tu e, 125 tisíc e, tón, ktoré ešte prídu a stále ešte budú e, ďalšie tóny, ktoré sa navrhujú a prídu za 7-8 rokov v šiastých každoročných e, fázach potom ako sa vyriešia právne otázky s Mercosurom. Takže e, základ, e, podľa ktorého sa dovážajú tieto množstva z Mercosuru, je veľmi silno podrobený dohľadu a je veľa štátov, vrátane Irska, kde žiadny produkt z roku 2018, žiadny hovedzí produkt e, sa nedostal do Írska. A to je to isté e, pre niektoré ďalšie štáty. A musíme to pozerať na základe faktov. A ja si e, uvedomujem viac ako iný, že ak táto dohoda bude mať negatívny dopad v tej miere, ako niektorí hovoríte, tak ja by som ju určite nepodporil. A dôvod, prečo máme miliardu balíku poprvýkrát je ten, že v prípade, že nastane e, turbulencia trhu, tak e, my to e, chránime a máme tiež mechanizmus zabezpeky, ktorý pôvodne navrhlo Francúzsko pre TRQ, ktoré sme predtým nemali nikdy. Takže môžem vás ujistiť, že žiadny produkt nepríde do EÚ, pokiaľ nebude splňať tie štandardy, čo očakávame. Nakoniec aj e, vy, pán Flendegen, ste mali možnosť, aby 2,5 hodiny moji úradníci v DJ Agri vám e, vysvetlili, e, o čo tam išlo. A ak ste proti tomu bariku s hovedzím, tak je to vaša vec. Môžete povedať vašim farmárom, že nemusia o to žiadať, e, ale vy, e, keď vy ste proti tomu, máte e, právo na váš názor. To bolo v časoch, keď ste ešte boli silný ekolog. Ďakujem za prvé kolo odpovedí. Kolegyne, kolegovia, teraz tu máme 34 rečníkov, ktorí sa hlásia o slovo a chcem sa opýtať, či môžem uzavrieť a tento rečnícky zoznam, keď už niekto sa nehlasil slovo, tak ho uzatváram a teraz začíname s otázkami a prosím, držte to v úrovni jednej minúty. Teraz kolega Kasi. Eh. Ďakujem, komisár. Pokiaľ nemáte opačný názor. Ja som nikdy nepodceňoval váš intelekt a v 2016, e, keď e, ste sa postarili o správy e, o tom, že Hogan vzťahuje z jedálneho listka hovedzie meso svojou dohodou s Mercosurom. Podal som, aby ľudia boli opatrní, aby nebudovali Eh, odpor voči eh, tejto téme a eh, nakoniec ľudia by ostali na holičkách. Farmári chcú finančný balík a chcú byť schopní zarovať peniaze z ich výrobkov, ktoré sú najlepšej kvality. Takže ja mám jednu otázku, môžete ju zodpovedať je to bagatel e, v porovnaní s otázkou e, odlesňovania v Mercosure, ale aký má ekologický zmysel prepravať 100 tisíc tón hovedzieho e, z ďaleko konca kraja sveta, aby to nahradilo kvalitný výrobok, ktorý sa vyrába tu v Európe. Môžete na to odpovedať? Ďakujem ešte raz. Prosím, aby ste sa držali času 1 minúty, lebo ak budeme takto pokračovať, tak e, len e, e, jednu hodinu zaberú tí rečníci na zozname. Kolegyňa Afram. Pán komisár, ďakujem za váš čas a aj za vašu prezentáciu. Obávam sa, že musím tu pridať moje obavy k obavám mojich kolegov, čo sa týka negatívneho dopadu zmluvy Mercosur, e, zmluva s Mercosurom môže mať tieto negatívne dopady na poľnohospodárstvo a viaceré štáty, vrátane Rumunska aj vrátane vášho štátu, po dvoch desaťročiach vyjednávania nie je aktuálna štúdia o dopade, ale je tu táto záchranná sieť 1 miliardy eur. Teda vy očakávate, ako ste povedali, že e, niečo sa môže pokaziť. Teda, e, keď vás mám citovať, môžete uviezť dôvody, prečo hľadáte tieto peniaze a odkiaľ pochádzajú tieto peniaze. Po druhé, ako môžete zabezpečiť e, v skutočnosti, že európsky farmári prežijú tú vlnu tovarov, ktoré pochádzajú z Mercosuru v kombinácii s znižením poľnohospodárským rozpočtom a hrozba e, stanovenia stropu e, na tie ostatné existujúce kvoty a preferenčné dohody, zmeny v klíme a tiež e, prechod k zelenšiemu poľnohospodárstvu, ktorý všetci sledujeme. Ďakujem, kolega Andrie. Euh, Som rád, že vás vidím v plnej forme. Prejdú voľby aby ste stále v tej istej pozície. Je tu uh, uh, Mercosur, Brexit, uh, viacročný finančný rámec a vy nám chcete súčasne dať pozitívne aspekty o Mercosur. Ja vám umožniť navštíviť krajiny, kde je, vznikajú problémy. Keby ste videli reálne v to, čo sme my videli v rámci delegácií, tak to nie je to, čo sa hovorí. To, čo sa nám dnes prezentuje, nie je to, čo sme videli. Vy e, hovoríte, že tie zábezpeky v zmluve sú postačujúce. To nie je tak. E, na deblokáž e, prislubujete v prípade narušení trhu miliardu eur, ale ja si myslím, že máte ten prístup, ste súčasne akoby pyroman aj hasič pre spoločnú polhospodárskú politiku, ktorú by sme predsa všetci chceli spoločne riešiť. Ďakujem, kolegyňa Šrajeperik. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem komisár za to, že ste sa s nami stretli. Hovorili ste o potrebe byť pozitívny, ale vy ste nám dali eh, výborné výborný prejav a myslím si, že všetci naši farmári si veria, čo sa týka hovezieho. Napríklad v prípade hydiny sa kvota zdvojnásobila na 280 tisíc tón z 90 a keď sa pozrieme na e, trendy v spotrebe, tak e, to všetko nám ukazuje celý obraz. Keď e, Ehm, počujeme kopa koseka, tak hovoria o tisícka farien, ktoré budú posunuté a myslím, že musíme tieto veci mať na pamäti. Čo očakávate od eh, dialógu eh, vo veci pohody zvierat eh, s štátmi Mercosur. To je pre nás dôležité, lebo máme vysoké štandardy a môžete nám dať e, predstavu o tom, ako e, sa uberali v akom duchu tieto diskusie? Pani Hazekamp. Ehm, Ďakujem, pán predseda. Je e, veľmi teplo v Bruseli, bude 38 stupňov Celzia zajtra a je 38 stupňov v prístave Jeddah, kde je e, loď s 70 tisícami oviec, e, ktorá opustila Rumunsko a e, vyplovala do Európy a poprvýkrát takáto veľká loď vyplávala z Európy a poprvýkrát smeruje do Perského zálivu a tieto zvieratá zomrú na palube a zomrú v Kovajte, pretože tam nie je 38 stupňov Celzia, ale 48 stupňov. Ehm, toto je v rozpore s európskymi pravidlami a ehm, boli urobené pokusy, aby sa to zabranilo, no toto mm, pokračuje. A toto je veľmi krutá preprava zvierat a toto je e, podvržko e, dohod o voľnom obchode. Ste pripravení niečo robiť, aby sme e, mohli mať proti Rumunsku konanie pre porušenie zmluv? Ďakujem, pán predseda, pán komisár, vítajte. My máme starosti o viacročnom finančnom rámci a e, nevieme, ako dopadne rozpočet a uplatňovanie kratení v rozvoji vidieku sa mi nepáči a e, my ako skupina oprednostneme stanovisko parlamentu e, v rozpočte, ale aby to mohlo napredovať aj téma Brexitu, rovnako nepomáha tejto situácii a keď Boris Johnson, keď sa zdá byť nový uh, líder, tiež uh, nám uh, to nepomáha. A ďalej je tu uh, v zásade uh, problém, uh, ktorý nám spôsobuje Mercosur, ale uh, hlavný problém je, že uh, princíp rovnosti sa neuplatňuje a Prečo potrebujeme reciprocitu? E, pretože e, takýto objem výroby má veľký dopad na sektory a preto nám spôsobuje obavy. Nakoniec by som chcel vedieť osobitne e, pri nízkych cenách olivového oleja v Španielsku, či sa príjme nejaké opatrenie, ako sa navrhovalo pre môj štát. Ďakujem pekne, pán Vajchel. Ďakujem pekne, pán komisár, za vašu prítomnosť. Ja tak vnímam vaše vyjadrenia, že do budúcnosti sa budete vo svetle týchto vyjadrení uchádzať o pozíciu komisára pre obchod a ja mám pocit, že stále do popredia kladete príliš obchodné aspekty. Pre mňa je poľnospodárstvo nadradené obchodu. Ešte krátka pripomienka a možno ste predtým nenapísali pani von der Leyen taký návod, ako, akým spôsobom e, pristupovať k jej vyjadreniam o otázkach unie, lebo zabudla na plnospodárstvo a je naozaj smutné, že e, sa človek e, uchádza o takýto post, najvyšší post komisii a nepovie ani slovo o plnospodárstve. To je naozaj otáznik veľký z mojej strany a zaujímalo by ma váš názor, akú pozíciu bude mať pani von der Leyen k otázkam polnospodárstva. Teraz ešte krátky exkurs do otázok e, Mercosuru. Je to dosť rozštiepené, e, keď na jednej strane je to negatívne vnímanie Mercosuru, e, pretože ako Nemci vnímame, že sa dostávajú pod tlak nemeckí ponospodári, keď sa iní dostávajú pod tlak, napríklad v rámci dohody so Singapurom, tak sa potom aplauduje, alebo teda tlieska. A to nie je dobré, lebo toto sa netýka výlučne len európskych ponospodárov. Máme dohody a dohovory, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú polnospodársky sektor, či negatívne alebo pozitívne a je naozaj smutné z mojej strany vidieť, že ste za takouto dohodou s merkosurom. Ďakujem pekne, pán kolega Olekas. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem za to, že ste prišli na schôdzu. Som novým poslancom v tomto výbore. Nebudem až tak kritický ako ostatní. Lebo zdá sa, že oni majú viacej dôvodov kritizovať vaše aktivity. Súhlasím, že odvetvie poľnohospodárstva musí byť udržateľné, musíme implementovať e, výskum, inovácie, musíme zabezpečiť bezpečnosť potravín a zdravotnú nezávadnosť. Dovolte mi ale upriamiť pozornosť na nevyhnutnosť zabezpečiť spravodlivú hospodárskú súťaž. To je stará otázka a vieme, že v Únii nemáme e, spravodlivú hospodárskú súťaž vo vnútri. mám na mysli priame platby, e, ktoré, ktoré zrejme dobre poznáte Polospodári po Baltii, hlavne e, Litve, na Litve majú veľmi nízke platby, preto sa nedá hovoriť o spravodlivej hospodárskej súťaži, o férovej. Chcel by som sa pridať k tým, ktorí hovorili o finančných e, veciach, finančných výhľadoch. No a musíme vyriešiť túto otázku, ktorá sa viaže práve k nerovnakým platbám. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Katajnen. Kiitos, kiitos puheenjohtaja komissari Houkan. Kiitos kattavasta esityksestänne. Merkosuorusopimuksen suhteen... Zopár otázok týkajúcich sa Mercosuru. Miliarda pre sektor, ktorý trpí následkami zvýšených dovozov na základe dohody. Pridá sa táto miliarda do rámca pre polnospodárstvo, alebo to bude v jednotlivých nástrojoch zvládania kríz, aké budú motívy eh, a argumenty eh, u týchto dotácií. Nie je to celkom pre mňa jasné. Treba mať doplnkové financovanie, pretože polnohospodári v tejto situácii sa musia postaviť zvýšenej konkurencii, keď sa pozrieme na sankcie v súvislosti s Ruskom, ktoré nastúpili okamžite. Keď sa hovorí o Mercosure, to je postup viacerých rokov. Rada by som položila ďalšiu otázku k legislatíve o, o SPP. Aká bude prechodné obdobie? Bude to rok alebo dokonca dva roky? Ďakujem. Ďakujem pekne, e, pán kolega Salama. Ďakujem pekne, Norbert. Je skvelé vás tu vidieť, pán komisár, e, v takej plnej sile a nefalšované. Nefalšovanom verzii. Tým, že som za posledných 5 rokov sa zaoberal e, rozpočtom, tak musím poukázať na veci, ktoré sa týkajú rozpočtového rozmeru v viacročnom finančnom rámci. Je tu tlak na krátenie v oblasti polnospodárstva. E, zaujímavý by ma váš názor. Na názor samozrejme, že je veľa pádnych argumentov, e, pokiaľ ide o obhajobu maximálneho možného financovania pre SPP. A v prvom rade ide o otázky klimatické. Lebo ak máme byť vážni, ak skutočne chceme dať e, na tú frontovú prvú líniu v klimatickej vojne našich polnospodárov, tak musíme byť úplne pripravení vybaviť zdrojmi prostriedkami. Nemôžeme očakávať, e, že polnospodárske odvetvie sa bude simultánne starať o bezpečnú a dostatočnú potravinovú produkciu a že zároveň budú predvojom boji proti klimatickým zmenám vzhľadom na sociálne výzvy, e, ktorým stále viac musia čeliť polnospodári. Aký je váš názor? Ďakujem. Ďakujem pekne, e, pani kolegyňa Gines. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár. Viem, že sa veľa sústredíme na Mercosur a že sa obávame dôsledkov do budúcnosti. Vedeli by ste sa možno vyjadriť ohľadom súčasnej krízy v odvetví hovedzieho? Bezprostredná reálna kríza, viete, aká írska situácia, ale naprieč Európou naozaj došlo k veľkému pádu ceny eh, hovedzieho. Je tu problém so spotrebou, možno nadmerné dodávky. Máte nejaký plán, ako riešiť túto konkrétnu vec? Pretože môžeme hovoriť o 10-ročnom horizonte, ale e, bezprostredná kríza polnospodárov, ktorých zastupujem, sa týka toho teraz, tu, tu a teraz. Máte nejaký plán, ako to riešiť, aké by vyzerali možno podrobnosti takéhoto plánu? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Amaro. Um- Ďakujem pekne, pán komisár. Aj ja by som mal otázku otázka, ktorá podľa mňa je dôležitá, aby zaznela. Keď sa pozrieme na polnospodárstvo, tak e, buď je nutné riešiť to v kontexte nejakého strategického prístupu a potom e, bude dôležité e, skracovať podporu v príjmoch a priamých platbách polnospodárom. Hovoríme o potrebe potravinovej bezpečnosti, ako aj zabezpečenia pokroku v odvetvi. Keď si vezmete výzvy, ktorým poľnospodári čelia, bolo by potom nešťastné krátiť rozpočet. Pokiaľ ide o Mercosur, dalo by sa špekulovať, ale myslím, že sa musíme pozrieť na špecifický e, bod, e, ktorý sa týka množstva prostriedkov, ktoré budú pre každú krajinu a pre každé odvetvie. Potom by sme sa možno vedeli aj e, konkrétnejšie pozrieť na tie dôsledky a dopady po tom, čo táto dohoda vstúpi do platnosti. Ďakujem pekne. Pani Sander. Ďakujem. Vítajte, pán komisár. Ďakujem za tieto výmeny s vami. Chcem sa vrátiť tiež k zmluve e, s Mercosurom. Mám tiež plno obáv, zdieľam obavy polnospodárov francúzských i európskych. Ako ich chcete uistiť? Ako môžeme reagovať na ich výzvy, najmä e, v oblasti hovedzieho dobytka, alebo pokiaľ ide napríklad o pestovateľov červenej repy, ktorý, e, cukrovej repy, ktorí majú naozaj e, veľké dopady. Je tu množstvo tém, poistné doložky, ako možno zabezpečiť rýchle sankcie. Poznáme príklady RIDŽE. Mohli by ste nám o tom povedať trošku viac, pokiaľ ide o podporný plán miliardy eur, a v neposlednej miere, pokiaľ ide o e, situáciu hygienickú a e, do akej miery sú spolahlivé bezpečnostné a hygienické kontroly v Mercosure, v krajinách Mercosuru. Mohli by ste nám tu dať e, uistenia a v každom prípade, pán komisár, pokiaľ ide o túto dohodu, rada by som sa vás spýtala, aby ste nenavrhovali prechodné vykonávanie tejto dohody. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Motlo. Ďakujem pekne. Pán komisár, ja sa stotožňujem s obavami ohľadom Mercosuru a pýtam sa, na jednej strane požadujeme v rámci Európskej únie stále e, viac, väčšiu mieru ochrany životného prostredia, zvierat a ďalšie zvýšené e, štandardy, ale pokiaľ ide o dohovory alebo dohody o obchode tam nie sme e, v súlade, nie je to nesprávny prístup. E, Žijeme vo volatilných časoch, hovorili sme o Brexite, hovoríme o dôsledkoch pre írskych polnospodárov, ale pre všetkých v zásade v rámci EÚ. Okrem toho e, musíme ešte zvládať SPP, ktorá pre tých účastných polnospodárov stále nie je dostatočne istá ako to pôjde ďalej. Na druhej strane, spoločná poľnohospodárska politika vždy bola e, spoločným, spoločným pojivom, spojivom takej európskej integrácie. Preto moja, služba, e, moja prozba smerom na vás je, aby ste tú, e, tú, toto spojivo, ktoré sa týkalo žiadneho ďalšieho hľadu, žiadnej straty suverenity, aby ste sa toho nepustili, aby ste zohľadnili všetky názory a všetky rozhodnutia. Ďakujem, pán Kalinovský. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, prvá otázka sa týka toho, či Európska komisia e, e, sleduje e, tie dopady na sucha e, na poľnohospodárstvo, ktorá e, zasahuje e, mnoho regionov a že ako pomoc, za akú môžu počítať poľnohospodári z týchto regionov a ako ste hovorili, nielen v prípade dohody s Mercosurom, ale aj v iných odvetiach, ako napríklad pri hydine, pri hojzom aj pri etanole sa objavujú dopady z toho a v poslednom období všetci výrobcovia hovedzieho mesa zaznamenali 15 až 20 percentné pokosy e, cien a otázka je, že otázky, e, sú to tiež otázky e, zmeny používania pôdy v dôsledku týchto dopadov z mluvy s Mercosurom. Hovorili sme o tom, že sa pôda bude využívať skôr na výrobu bioetanolu a táto téma sa vráti. Ďakujem, pán kolega Lebreton. Merci, euh, monsieur le président. Ďakujem pekne. I, ja mám obavy, pokiaľ ide o budúcnosť e, Mercosuru, dohoda, ktorá je pre našich polnospodárov nebezpečná. Pán komisár, vy ste sa snažili byť e, uistujúci, ale potom ste naznačovali, že je tu určitá zabezpečná sieť miliardy eur, ale to znamená, že si uvedomujete, že sú tu e, rizika, najmä pre hovedziu oblasť. Nakoniec ste e, priznali, že nemôžeme byť víťazmi v každej oblasti a na záver ste hovorili, že vlastne e, úprimne e, a úmyselne ste obetovali tú hoveciu oblasť v, v prospech našich vývozcov destilátov a vína. To mi nie je jasné. A potom druhá otázka. Sucha vo Francúzsku. Ministerstvo polnohospodárstva žiadalo, aby sa E, predsunuli podpory, ktoré by sme mali dostať až v októbri o nejakých 50 až 60 a sa pýtam, či teda ste ochotní to urobiť. Ďakujem pekne, pani Pierbakas. Vážený pán e, komisár, teším sa, že ako nová poslankyňa z e, vzdialených zámorských území vás vidím zastupkyňa Guadeloupe, Martiniku, Reunion, Mayotte, týchto ostrovov, pokiaľ ide o tri e, o, e, oblasti, ktoré máme v zámorských oblastiach. Sú tu e, pomocné prostriedky 36 miliónov eur. Pokiaľ ide o tieto ostrovy, je tu dohovor do roku 2022 ale čo sa stane s nami, s polnohospodármi e, na Guadalupe po roku 22, ak chceme zachovať naše produkcie. My žijeme z polnohospodárska, z rybolovu, z turizmu. Pre nás je dôležité zachovať e, e, cukrovú trstinu, cukor, banány. To je pre nás dôležité. Máme tiež veľký problém, pokiaľ ide o malý, malé čestky vývozu. Naše ostrovy máme malé vý, vý, prevádzky ktoré majú minimálnu veľkosť v porovnaní s európskymi. Ak chceme dostávať európske fondy, potrebujeme zjednodušenie eh, tých formulárov a postupov pre eh, mladých pornospodárov eh, je tu pravidlo 349. Pre nás je to veľmi dôležité, pretože dnes my nemôžeme si kvôli bez zjednodušenia nevieme poberať pôžičky. Tieto technológie Kolegyňa, prosím, dospejte k záveru. Čo nám navrhujete, aby sme zabezpečili to, že títo polhospodári v zámori, ktorí majú ťažkosti, čo nám viete dnes navrhnúť, pán Hogan? Frau Kollegin Aguilar. Aguilar. Muchas gracias. Ďakujem pekne, pán komisár. Dve otázky, e, nič viac, keď hovoríte o miliarde. Rada by som vedela ehm, požiadavky, ehm, ktoré poľnohospodári budú musieť mm, naplniť, aby dostali časť e, týchto peňazí. A druhá otázka je, že či v e, tomto mm, volebnom období táto komisia bude mať e, tie stredozemské, stredomorské produkty, ako napríklad citrusy alebo v ryžu, rovnako s ním bude zaobchádzať ako s ostatnými produktami potravinami, napríklad hovedzím a e, obilninami. Ďakujem, pán kolega Deserkle. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, v prvom rade vám ďakujem za to, že ste dnes k dispozícii. Táto prvá výmena má veľký význam, aby sme mali dobré pracovné vzťahy medzi našimi inštitúciami Mali by sme e, sa venovať našim prioritám. Žiadajú vás, aby ste pokračovali v reforme SPP. Očividne chceme byť účinní, ale mali by sme zvládať veľmi ťažké výzvy, a chceme reagovať na veľké očakávania spotrebiteľov, aby sme korektne uspokojili tých, ktorí tvoria európske polnospodárstvo. Pokiaľ ide o rozpočet SPP, to nie je ani tak otázka, ale skôr poznámka, ktorú by som dúfam, ktorú dúfam posuniete tým správnym adresátom. Treba na jednej strane sa žiada od polnospodárov, aby viac chránili životné prostredie a reagovali na klimatické zmeny a konkurovali medzinárodne, ale, minimál, ale súčasne sa škrtá na podpore SPP. Myslím si, že ak chceme naše ambície E, spustiť, musíme dať zmysel, e, e, aby sme naozaj pomohli tým, tým, ktorí majú ambíciu nielen polhospodárskú, ale aj environmentálnu. Ďakujem pekne, pán kolega Ademov. Уважаеми господин комисар Хоган, E, vážený pán komisár Hogan, dovolte mi poďakovať sa vám za to, že ste vždy pracovali v dialogu s výborom pre poľnohospodárstvo a detský rozvoj. Zastupujem Bulharsko a skupinu EPP v rámci e, tohto výboru a myslím si, že nová SPP e by nemala rozlišovať medzi východom a západom, severom a juhom mala by zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s výrobcami v oblasti plnohospodárstva tým, že zrýchli konvergenciu priamých platieb. Vidiecké oblasti majú osobitnú dôležitosť. Prvá otázka sa týka viazanej podpory, ktorá pomáha zachovať tradičné e, typy výroby, produkcie a ktorá pomáha s e, nevyhodneným oblastiam. E, považujete za vhodné zachovať súčasné miery viazanej podpory a zvýšiť e, jej dosah. Moja druhá otázka sa týka drobných poľnospodárov, drobných fariem. E, zjednodušený režim pre malé farmy, pre malé podniky je krokom správnym smerom, ale čo spravíte na to, aby ste uľahčili život e, malých poľnospodárov, pokiaľ ide o implementáciu ambicióznych klimatických cieľov v rámci novej SPP? Sú nejaké návrhy, ako vylúčiť eh, malých eh, ponospodárov zo skupiny tých, na ktorých sa vzťahuje kondicionalita alebo podmienenosť. Ďakujem. Tolere, Tolere, ah, Entschuldigung, ich habe noch nicht alle Namen. Prepačte, nemám všetky mená. Ďakujem, že ste prišli, pán komisár, a prezentujete nám všetky tie pozitívne i negatívne stránky. Som novou poslankyňou a mám otázku k transparentnosti procesu Mercosuru. Napríklad, či máte dopadové štúdie a kedy ich oznámite parlamentu, hovorí sa to o tej miliarde eur, ako budeme môcť ju zmobilizovať pre polhospodárov, ako táto potreba sa bude vedieť dať definovať a či táto miliarda je v rozpočte a kto dá tie prostriedky Ďalšia aktualita, Boris Johnson sa stáva premiérom, chce odísť z EU 31. oktobra, aj ak nebude e, dohoda. Čo ste vy zapracovali na rozpočet 2020 v prípade e, nedohody? Ďakujem. Kolega Riči, kolegyňa Riči. Kolegyňa Ríči, opravuje sa pán predseda. Ďakujem, e, pán komisár, e, za prítomnosť. Ako nová poslankyňa nerozumiem, e, o čo išlo v tej výmene medzi vami a pánom Flanaganom. Každopádne vám blahoželám k, vaš, k vašemu víťazstvu. Bola som sklamaná, že som si nevypočula nič od vás, pokiaľ ide o rozvoj vidieka. Veľmi a celkom chápem, že zameranie tohto výboru je polnospodárstvo, ale ja som vstúpila do tohto výboru, pretože mám záujem o rozvoj vidieka, ale nepočula som tu od kolegov, okrem kolegyne Müller, že by spomenuli túto tému. Máme tu uh, uh, problémy v celej EÚ ktoré siahajú od odľudnenia k preľudneniu a tak ďalej. A toto všetko sa týka takisto to, záberu tohto výboru. Kolega Smith teraz. Ďakujem. Teším sa, že ste znova tu, pán komisár. E, som rád, že som znova v tomto výbore po určitej absencii a teším sa, e, keď sme hovorili o tom naposledy, či lepšia whisky je e, škótska alebo írska. Neviem, či sme to dobre rozhodli, ale môžeme na tom ďalej pracovať. Ale moja otázka vyplýva z otázky predrečničky o odchode e, Spojeného kráľovstva pred 21. oktobra. E, uvidíme. Už sme videli tri dátumy Brexitu, ktoré sa nezrealizovali a ja ako Škót s hrdosťou hovorím, že sme to odvrátili. Moja úloha je zastaviť Brexit. Možno je vám to divné, kolegovia, ale e, uchovanie integrity nášho spoločného trhu v polnohospodárských produktoch je e, veľmi dôležité. A majúc toto na pamäti, mám jasný podnet preváža vaše oddelenia. Vy ste o tom hovorili. Potrebujeme e, rýchly E, zásah proti dezinformácii, e, pokiaľ ide o polnospodársky sektor, hlavne v kontexte Brexitu, ten e, nonsens, ktorý sa hovorí v Británii o rybolove napríklad, aby dezinformácia o obchodných dohodách Mercosura a aj ďalších, aby sa to veľmi rýchlo vyriešilo a odstránili tieto dezinformácie, to by nám veľmi napomohlo. Ďakujem. Teraz kolega Ropé. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán komisár, pred 5 rokmi ste iba kandidovali e, do e, tejto komisie. Ja som vás vtedy sa pýtal na vypočutí na priame platby a vy ste povedali, že urobíte všetko, čo je vo vašich silách, aby sa táto otázka vyriešila, ale táto otázka sa ešte nevyriešila. V niektorých krajinách 60-70 tvoria v niektorých krajinách priame platby, e, alebo teda výška v niektorých krajinách je len 60-70 e, iných krajín. Kým túto otázku nevyriešime, tak Európa bude v rozkole e, rozdelená na staré a nové členské krajiny. Polnohospodári budú prvého a druhého typu. Radi by sme videli túto vec vyriešenú. A pokiaľ ide o E, otázku posledného parlamentu, tu sme hovorili o cenách. Niekedy e, kúpna, nákupná cena pre polnospodárov sa znižuje. Ako dokážeme ochrániť polnospodárov, ktorí napríklad pripravujú suroviny? E, ďalej má slovo kolegyňa, kolega Jár. Dve otázky. Prvá sa týka Mercosuru. Povedali ste, Ehm, vy ste hovorili o tom, že e, kladiete dôraz, aby sa dodržiavali e, európske normy pri dovoze a že sa to bude ko- e, kontrolovať. Ja, vám, ja počujem vaše posolstvo, ale ťažko sa mu veriť. Ako to chcete kontrolovať? Veď Merkos, krajiny Mercosur rúby sa museli otvoriť pre naše kontroly. A potom druhá otázka, reforma SPP. Ja veľmi mám som veľkým fanúšikom prechodného predpisu, ale ako e, je to u vás v komisii? Chcete takéto pre, prechodné opatrenie aj pre polnospodárskú politiku, aby sme mali e, pokoj a kľud v zamestnanosti, v polnospodárstve a v, e, v rozvoje vidieku? Ďalší kolega? Teším sa, že vás tu vidím, pán komisár. Mám obavy, pokiaľ ide o budúcnosť e, polhospodárov EÚ. Musím povedať, že problémy tu neexistujú len pre polnohospodárov, ale existuje veľa politik, ktoré sa na európskej úrovni všeobecne menia ako môžeme e, žiadať polnospodárov, aby robili viac za menej peňazí tu v EÚ. Sú tu predsa rôzne úrovne e, e, podpory na východe a na západe. A realita je taká, že polnospodári by mali byť ale platení za prácu, ktorú robia. Pokiaľ ide o Mercosur, som presvedčený, e, že vy si myslíte, že je to dohoda dobrá. Ja tu však mám stanovisko aktérov, ktorí majú obavy, pokiaľ ide o tieto tovary, ktoré sem prúdia z krajín Mercosuru a nerespektujú naše normy. Kolegyňa Čeruso. Kolega. Dobrý deň, ďakujem pekne. Dôležitá otázka pre budúcnosť našich polnospodárov. V krajine Mercosuru sa zaviazali, že zlepšia pracovné štandardy a tiež ochrany zvierat. Ale ako to budeme kontrolovať, pretože tá kapitola rozvoja hovorí o pozastavení tejto zmluvy, pokiaľ by tie štandardy sa nedodržiavali. Vidím, že prezident Bolsonaro povolil 150 nových pesticídov v národnom polohospodárstve. Ako budeme my kontrolovať dovoz týchto výrobkov do teda z krajín, ktoré používajú takéto pesticídy? Ako budeme môcť nás, Európanov, ochrániť? Ďalej sa tu hovorilo o tej miliarde eur, ktoré, ktorá by mala chrániť polnospodárov. My sa pýtame, akým spôsobom tieto peniaze budete distribuovať medzi jednotlivé členské krajiny. Ďakujem. Ďakujem, kolega Bito. Merci, monsieur le président. Ďakujem. Keď si vypočujem e, to, že pán komisár hovoril o polnospodárstve, tak mám trošku obavy a sklamanie. Nevidím tu globálny prístup a tie princípy sa zabudujú. Na čo je polnospodárstvo? Ide o to, aby sme nasítili našich e, občanov a očakávania spoločnosti v tejto oblasti narastajú. Vyžaduje si to e, náhradu tohto témy skutočnou spoločenskou diskusiou. Vezmime si príklad pesticídov. Prepočenie medzi pesticídmi a polnospodárstvom je jasné. Musíme pomáhať polnospodárstvu pri prechode e, k smerom k polnospodárstvu bez pesticídov. U biodiverzity je to tiež veľmi dôležité problémy s biodiverzitou práve sú spôsobené polnohospodárstvom a teda e, e, pesticídmi. Tu je o spojenectvo. Pokiaľ ide o, o klímu, hovorili ste o doprave, hovorili ste o zmenách e, klímy, ide o zvládanie e, skleníkových plynov, otázky e, výrazného tepla a sucha, ktoré sa tu už spomínali, ale je tu aj riešenie klimatických zmien, ak sem pridáme agroekológiu, inovácie. Treba zabezpečiť e, inštaláciu týchto princípov do polnospodárstva, treba zmieriť e, jednotlivé zóny prírody a, prí, e, a polnospodárstva. A potom môžeme rokovať o doplnkových rozpočtoch na podporu témy výzvy také je veľké, ako je polnospodárstvo pre Európu. Držte sa prosím času kolegyňa Lína. Ďakujem. Ja som novou poslankyňou. Dostala som sem práve kvôli klimatickej zmene a výzvam, ktoré sú existenciálneho charakteru. Som biologická polnohospodárka. E, som veľmi sklamaná, keď tu sedím, pretože ide u čísla a e, nejde tu o, o e, trvalo udržateľný trh ktorý sa dá riešiť len regionálne a transparentne len na regionálnej úrovni. O tom treba hovoriť. Mám však otázku na vás, ako chcete v rámci SPP, keď sa usilujete o renacionalizáciu, ako chcete tie strategické ciele členských krajín preverovať, keď nemáme objektívne indikátory. Príklad, ako opatrenie pre ochranu klímy v prvom pilieri SPP máte napríklad, že keď sa robia intenzifikačné opatrenia u masového chovu zvierat, a to dosta, dosiahujete lepšími e, zariadeniami na filtrovanie a emisie, ak to minimalizujete, to nechránite vlastne klímu, keď použijete rovnaký systém s kozmetickými e, e, úpravami. E, treba myslieť vo väčšom rozsahu a dúfam, že v tomto legislatívnym období sa to udeje inak. E, tu nebudeme a nebudú tu naši potomkovia. Dúfam, že zodpoviete moju otázku. Ďakujem. Kolega Rusen. Ďakujem e, veľmi pekne. Rád by som poďakoval pánu komisárovi za jeho prítomnosť Pamätám si, ako ste sa snažili, eh, aby pravidlá pre zozeleňovanie, greening, boli eh, flexibilnejšie. Pýtam sa, či tu bude mať ďalšiu dávku flexibility, pretože to si asi bude situácia vyžadovať. Hovorím o, eh, o otázke ovocinárskeho priemyslu, ktorý bol tak zasiahnutý bojkotom pre Rusko. Pýtam sa, aké opatrenia tu chcete prijať aby sa zabezpečilo to, že dokážeme e, e, podporiť našich e, ovocinárov. Pokiaľ ide o ovocinárov, podporujem to, čo tu bolo povedané. Potrebujeme naozaj obchodné rokovania, ale máme tu veľké otázniky týkajúce sa hygienických otázok, otázky tiež e, zdravotného stavu zvierat a tak ďalej. Ďalšia rečnička. Vážený pán komisár, ďakujem za e, vašu disponibilitu. Som novou poslankyňou. My v Rakúsku samozrejme máme príslušné obavy. E, výrazne sa nás to týka a máme, sme zneistnetení. Som polnospodárkou a každodenne čelím výzvam. Tie požiadavky, ktoré nám E, predkladajú spotrebitelia. Otváranie trhov s výrobkami s oveľa nižšími normami a krátenie v oblasti SPP je niečo, čo nebudú chápať naši polnospodári. Moja otázka znie, e, zamýšľa komisia e, štúdiu, ktorá by sa týkala krajinských dopadov v rámci Mercosuru citlivé sektory by sa tu mohli lepšie posúdiť, aby sa zohľadnili rozdielne e, podmienky pre hospodárskú súťaž, napríklad výrobné náklady, trvalo udržateľné e, princípy e, pre výrobu. To si želám pre spotrebiteľov i pre polnospodárov. Teraz kolega Bušman. Ďakujem klimatickí vedci hovoria o 11 roko, rokov na to, aby sme zas, zastavili už e, neodvrátiteľné zmeny. Na celom svete e, e, idú do ulic mladí. Brazílsky prezident Bolsonaro sa zaujíma minimálne o našu budúcnosť. Odkedy je pri moci, tak najväčší pralec na svete sa ničí. V júni 2019 sa z 700 E, štvorcových kilometrov len za mesiac e, e, vykočovalo. To je rozloha Hamburgu. V tomto prvom pol roku je to 60 v porovnaní s minulým roku. Takisto ide o to, že vlastne pôda sa získava na to, aby sa pestovalo krmivo pre e, užitkové zvieratá. Odberateľom týchto zvierat potom sú hlavne Európa a e, Spojené štáty. K tomu pribúda oveľa škodlivejší než CO2 metán. E, vlastne je tu väčšia emisia sklinkových plynov ako Holandsko. Kým Bolsonaro v Brazílii bude mať svoju radikálnu politiku, jeho línie budú porušovať e, e, ekologické i ľudskoprávne usmernenia EÚ. Ďalšia kolegyňa, ďakujem. Ďakujem, pán komisár, za vašu prezentáciu. Ja sa chcem len pridať e, k novým členom v tomto výbore. Dúfame, že nebudeme len novými členmi, ale stálymi členmi e, e, bez na to, čo si mnohí želajú k 31. oktobru. Pokiaľ ide integrovanú e, povahu polnohospodárských plodín v Írsku, prekračovanie hraníc, aké zábezpeky sú to na to, že ak tu bude pokračovať Brexit, bude veľmi, že sa zabezpečí ďalší, ďalšie plynulé zabezpečovanie obalovej technológie potravín a tiež pokiaľ ide o otázku Mercosuru, ďalší hovorili o rešpektovaní environmentálnych otázok. Kilogram e, hovedzieho e, vlastne v Írsku vytvorí 16 kg CO2, v Argentíne je to 80 kg CO2 na kilo hovedzieho. To je obrovské zvýšenie e, odtlačku CO2 príjme EÚ opatrenia, pokiaľ ide o globálne oteplovanie, ak nereagujeme na takéto reality v našich ob obchodných dohodách? Ďakujem. E, sme na konci e, rečníkov. E, 33 e, rečníkov. Pán komisár e, si tu výrazne veľa zapisoval. Bude však ťažké zodpovedať všetko podrobne. Možno by sme sa mali pokúsiť diskusiu e, ukončiť tak do 10 minút. Pán komisár, nech sa páči, máte slovo. I will do my best. First of all, the Mercosur deal. And some of you are from... Najskôr Mercosur dohoda. Niektorí z vás sú z krajín, ktoré výrazne podporujú Mercosur dohodu, pretože ste získali e, výrazne v rámci priemyselného verejného obstarávania iných subjektov dohody od, nad rámec spolnospodárstva Nemecko, Francúzsko a viaceré krajiny, ktoré podporili Španielsko, Portugalsko. To sú isté rovnováhy v závislosti od odvetvia, ale samozrejme sú tu výzvy aj v poľnohospodárstve a to je naša práca, váša a moja, aby sme spoločne zmierňovali dôsledky ústupkov, ktorým musíme pristupovať v poľnohospodárstve. Keď máme 100 miliónov vyčíslených, teda v ústupkoch, pokiaľ ide o jednotlivé strany týchto rokovaní, došiel čas aj na plnospodárstvo, aby pristúpilo k istým ústupkom. Je to ale dohoda v celkom objeme 88 miliard eur, 760 miliónov ľudí sa to týka a treba to vnímať v tom kontexte. Tento veľký obraz. Všetci by mali vypracovať eh, štúdiu dopadu alebo hodnotenie vplyvu, ako to bude vplyvať na nich, ako aj na jednotlivé odvetvia. Ale keď sa pozriete na clá, ktoré boli odstranené, tarifné clá, ak sa pozriete naprieč všetkými odvetviami, tak 4,5 miliardy eur v hodnote e, bolo odstranených vo forme cieľ, tak aby sme e, zvýhodnili našich vývozcov. Samozrejme, treba zohľadniť tie ústupky, ktoré bolo treba prijať, aby sme to dosiahli. 45 miliard tovary služby 33 miliard. Aj to je súčasť dohody. Takže premiéry vo vašich členských štátoch, eh, pán Hojzling, možno čo skoro budú aj zelení vo vláde v Nemecku a ja poviem ten záväzok dnes, že pokiaľ sa dostanete do vlády v Nemecku, a to vám želám, aby ste neodhlasovali potom tento, túto dohodu, keď budete vidieť tie výhody, ktoré z toho plynú pre všetky odvetvia. Naozaj treba si dať pozor na to, čo si želáte Ste v Írskom parlamente? Nie. Kiež by ste sa sústredili na Brexit e, pre zmenu, pán Kartich, pretože máte sedem, máte siedmých poslancov. Sedem e, poslancov e, v rámci snemovne. Poslancov máte. A veľký rozdiel by spôsobila jeden, dva naviac Samozrejme vieme, aké sú ťažkosti v polnospodárstva. Dúfam, že sa vám podarí presvedčiť vašich kolegov, aby ste eh, nezačali, prestali teda takýmto spôsobom kázať, takto falošne. Dobre. Pán Karty, len eh, ďalšia pripomienka. V roku 2004, možno niekedy predtým, ak ste vstúpili do politiky, 180 170 tisíc tón eh, hovedzieho bolo na stole, odmietli sme to eh, zo strany Brazílie, čiže sme to z, z, výrazne zredukovali. Pani McGuinness má relevantnejšiu otázku. Čo teraz spravíme hľadom hovedzieho? Dostali ste viac hlasov ako pani McGuinness. Eh, vy by ste mali pogratulovať za ten mandát, ktorý ona dostala, ktorá má väčšiu silu, ktorý má väčšiu silu ako, ako váš na týchto 5 rokov. No, dôvod, prečo je dôležité dať Brexit do kontextu aj s tým Mercosurom na prospech ľudí, ktorí sa pýtajú tie zmysluplné otázky, dôvod, prečo musíme takto fungovať a vy eh, ste chceli do mňa, aby som obhajil ten environmentálny aspekt. Spojené kráľovstvo, ak opustí eh, Európsku úniu, pravdepodobne vstúpia do dohovoru s inými krajinami po svete. Hovoria veľa o nezávislých eh, obchodných dohodách. Ak sa dohodnú s krajinami Mercosuru, aké budú štandardy na tie produkty, ktoré budú vstupovať do Spojeného kráľovstva. To je tá najprincipálnejšia otázka, pokiaľ ide o tie odvetvia, či v Írsku alebo v iných krajinách v skutku Európskej únie. My sme teraz v stave a pozícii, eh, kedy tá dohoda o voľnom obchode Spojeného kráľovstva eh, a z Mercosuru, v prípade, že vystúpia, budú nútení rešpektovať štandardy únie a tie štandardy, ktoré sme my vyrokovali s Mercosurom v prípade, že eh, príde k dohovoru medzi Spojeným kráľovstvom a Mercosurom tie štandardy, normy, tie sú to vecou. Mnohí z vás si jasne neuvedomujete, že vaše e, členské štáty nedokážu e, robiť všetky tie kontroly, ktoré sa týkajú dodržiavania štandardov. Čiže vaše vlády, agentúry vašich členských štátov, oni majú dohľad nad tými štandardami alebo normami. Ak je tam otázka zdrojov, že to nedokážu vykonovať správne, lebo sú poddimenzované, tak musíte osloviť členské štáty. Áno, e, správne bolo poznamenané, že došlo k skandálu pred niekoľkými rokmi, pokiaľ ide o hydinu hydinové výrobky, ktoré prichádzali do Francúzska, e, znížené o 100 tisíc, pretože kontroly boli lepšie, zlepšili sme ich, spolupracovali sme so Francúzskom, aby sme sa ubezpečili, že tak bude. 100 tisíc tón prišlo menej v 2018 z dôvodu tých e, kontrol sprísnených v oblasti hydiny. Kontroly sú mimoriadne dôležité, ale chcem zopakovať opäť, žiadny produkt nepríde, e, z krajín Mercosur nepríde teda do krajín Európskej únie bez toho, aby bol podrobený 100%, nebol podrobený 100% kontrole. A to vyplynulo zo škandálu hľadom mesa, ktorý bol pred dvoma, troma rokmi. Čiže vo všeobecnosti k tej kríze s obezím, to je podstatná vec, e, ktorá trápi EÚ a súhlasila s 100 miliónmi eur, že budú dané k dispozícii pre jeden členský štát a 27 ďalších členských štátov podporili práve tento konkrétny členský štát. A a toto je určite veľký príspevok a chcem sa poďakovať EU27, e ktorí si uvedomili, že e, Irsko má špecifický problém v tomto sektore a preto solidarita v súvislosti s tým, čo sa akože v ťažkej situácii v tomto sektore e, sa neprejavuje v tom, čo hovoria niektorí poslanci. Ale je tu zásadná otázka v tom, ako e, zreformujeme fungovanie nášho trhu a e, aj v štáte, ktoré nám všetko poznám. A je to vec, ako budú toto plniť v iných citlivých produktoch, ako to robíme v Španielsku teraz s ovocím a keď sú tam problémy sa olivami, alebo keď je problém so suchom v Polsku a keď máme požiadavok zo 7 členských štátov, vrátane Francúzska, aby sa e, zvyšili platby a to všetko vnímame priaznivo, pretože myslíme, že farmári potrebujú e, finančný tok na čas a bez dodatočných nákladov a e, určite keď ste sa ma pýtali k tým zálohovým platbám, tak my to priaznivo teraz vnímame a bude um, ďalších 6 členských štátov vrátane Polska k uh, Rumunsku. Ja nepoznám podrobnosti toho, no nechám to preskúmať. Určite som to už uh, spomenul s pánom Andrekates, nepoznám plné podrobnosti toho a e, ne, e, nabrýfali ma, e, no tak ako to e, vy popisujete, zastaviť ťažká situácia a možno dostaneme plné vysvetlenie. Súhlasím e, s ľuďmi, že potrebujeme plne e, financovanú SPP a budeme pracovať s vami a členskými štátmi, aby sme sa snažili to dosiahnuť. A toto vytvára 12 miliardovú medzeru a nemám peniaze v rozpočte. A nemôžeme preto predlžiť návrh. Sú vláde s tým, aby sme mali plne financovaný rozpočet e, pre iné programy. Boli tu návrhy od premiéra, aby bolo viac e, peňazí na otázky e, obrany a bezpečnosti a na výskum. To všetko sú dobré e, ciele, ale potrebuje to peniaze. A my budeme si vzájomne pomáhať, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok pani Najko, ja nemôžem byť e, zodpovedný za to, čo povie, e, povedal pani van der Leunenová e, v prejave pred Európskym parlamentom. Ona nie pre vás zvolená predsednička komisie, ktorá toto spomenula. To viem. Po veci vonkajšej konvergencie, čo je veľká téma pre naše pobaltské štáty toto je veľká téma v reforme 2013 a komisia navrhla, aby 50% v našom návrhu vstúpila. Nie je to plných 100%, čo ste chceli, ale my sme robili krok a aspoň sme išli stretovou 50%. Takže ak e, budú peniaze e, a keď premiér e, rozhodne, že to je vhodný spôsob, ako dosiahnuť rovnosť v platbách, ja to podporím ale mnohé členské štáty mm, budú to posudzovať podľa toho, na základe akých kritérií to rozhodnú, čo týka eh, agroekonomických podmienok, eh, čo sa týka eh, ceny pozemkov alebo iných kritérií, ktoré musia nastať, ale ja podporujem, aby sme mali platby v celej EÚ, ktoré sú rovnaké paušálne, ale ja som len jedna osoba a bude to rozhodnuté v súvislosti s MFF. Niektorí ste spomenuli tú jednu miliardu eur tá jedna miliarda eur je poprvýkrát, čo to bolo ohraničené pre jeden e, sektor v oblasti e, porúch na trhu. A my e, už máme skúsenosti s použitím od ruského embarga. Čerpali sme 1,7 miliardy eur v porovnaní z roku 2013-2014. Tieto peniaze boli sprístupnené a boli ohlasené e, predsedom komisie, aby sme ukázali našim farmárom, že ak budú obavy, a farmári majú obavy, takže musíme mať všetky zabezpeky zavedené a potom potrebujeme aj ísť tú finančnú podporu, ak nás tu poruchy na trhu, čo týka tých 90, tisíc, 90 tisíc tón hovedzi alebo ďalšími požiadavkami e, v oblasti hydiny. A e, je tu signál od komisie, že sme pripravení nájsť tieto dodatočné peniaze v diskusiách s radou v úvodnom čase, ak nastane porucha trhu. Ale len v prípade poruchy trhu a máme kritériá používané v minulosti, ktoré to ukazujú. Pani Anne Širik e, sa pýtala o telecom mese, či je toto zahrnuté či rozlišujem medzi telacím a inými e, výrobkami e, hovedzieho mesa a e, tá koncesia v Hydine je 180 tisíc tón, v Mercosur je to 223 tisíc tón za rok, takže je to ústupok. Samozrejme, nikto nechce dávať ústupky, ale musí to byť prijaté v súvislosti, že je to isté percento z spotreby hovedzieho a máme veľkú prudký nárast spotreby e, hydiny. Prechodné naredenie som spomenul a mnohí ste to tiež spomenuli. E, my všetci sa snažíme politicky pracovať, aby sme dosiahli výsledok a ak e, to nebude v tom tempe, ktoré by sme radi, tak sme pripravení urobiť niečo, aby boli chránený. E, pri tom novom e, návrhu SPP je tiež zmena sektorovej podpore spoločnej trhovej organizácie, kde pán Andrea e, Svrdajca Poprekrát e, v oblasti e, vína aj ovocia a zeleniny rozšírený túto sektoru podporu na všetky sektory a opäť je tu možnosť v odpadí e, priateľi z Bulharska, ďalší, ktorí spomínali malé farmy. Návrh, ktorý ja som prednesol, aby sme mali strop, aby sa uvoľnili tie peniaze, aby sa zamerali na malé farmy, ale Bulharsko je tiež proti tomu, takže nechcete dať strop veľkým farmárom, aby sa dali peniaze malým farmárom a nemôžeme teda uh, uspokojiť všetkých, musí nájsť peniaze v rozpočte a uh, keď uh, eh, ušetria peniaze uh, prostredníctvom stanovenia stropu, tak môžeme dať uh, peniaze malým farmárom a nebudú všetci spokojní, tí veľkí nebudú, ale je viacej tých uh, malých uh, farmárov uh, ako veľkých a niekedy však tí veľkí sú politicky bližšie k politikom. K otázke štandardov v Mercosure toto je e, obrovsky dôležité a je to e, obrovská zabezpeka, ktorú musí dať farmárov, že všetky zdroje, ktoré sú k dispozícii s pomocou farmárov, aby sme zabezpečili, že 100% e, kontroly budú vykonané. A ak je tu nejaká ďalšia zabezpeka, ktorá bude vyžadovaná, tak radi to urobíme. K tým produktom, ako povedal priateľ z Godoluba z Martiniku, niečo mi dôležité, tak my Ehm, zachováme špecifický e, režim e, a e, nebude to zmena pri zvyšovaní obchodných dohod. A tie obchodné podmienky, ktoré teraz budú zachované pre tie najzelenejšie regióny, pánovi Le Blatonovi chcem povedať, že som nepovedal, že obetujeme hovoríte za víno. Určite nie. Ja nerobím obete, obety v poľnohospodárstve. Ak chcete prekletiť moje slova, nech sa páči, ale chcem jasne povedať, že v poľnohospodárstve sa nerobí obeta e, žiadneho produktu. A, e, splnili ste e, víno, aj, ale nesplnili ste ďalšie produkty, ktoré sme mali e, obrovský úspech, e, napríklad v e, označení pôdu. E, to boli e, produkty z Francúzska, koniak a šampanské a Ehm, nebolo to ľahké a uspeli sme a my sme neobetovali um, žiadny sektor za iný sektor. No, keď uh, priemyselný sektor v Francúzsku je uh, veľký uh, príjemca z tejto dody, tak uh, som zrejme bol pod tlakom, ale my sme tiež zavedli zabezpeky na požiadavku Francúzov k uh, tým kvotám colných e, sazieb, ktoré sme využili v minulosti a ľudia si myslia, že sme to nevyužívali. My sme využili tento mechanizmus zabezpeky e, v narastajúcim e, dovoze z Kambodži a z, v oblasti ríže. A my sme to použili v prospech talianských výrobcov ríže a radi to použijeme znova, tento mechanizmus. A Mm, bolo tu veľa transparentnosti e, v súvislosti s e, tým, že pani Malstrom bola v parlamente aj e, za mnohých príležitostí. Ona informovala ľudí o tom, aká bola situácia, aké je transparentné usporiadanie, vrátanie našich politických zástupcov. A rozvoj vidieka je blízky môjmu srdcu a nosť, ktorý sme um, uvedli v rozvoj vidieka, boli zahrnuté v SPP. To znamená, a, a, čo ptal Alan o írske a škótske whisky, môžeme si urobiť ochutnávku, aby sme vedeli, aká je kvalita. My máme írsku geografické označenie pôdu, keď ostanem v EU a uh, dúfam, že uh, e, írska whisky uh, e, bude nadalej premiový uh, produkt uznaný z Spodnom kráľovstva, čo bude ťažké pre Škótsko ale keď eh, eh, Spodné kráľovstvo eh, bude uznávať ochranu, označenie pôdu. Pán predseda, viem, že som asi nepokryl všetky otázky a posledné, čo chcem povedať, súvisí s Nemilom. Vítajte v parlamente a tie rezervy e, v e, prípade e, nedohody. Nie sme pripravení teraz diskutovať. My fungujeme na základe predpokladu, že bude doda, ale keď sme to diskutovali pred 29. Mm, marcom 2019, ehm, máme legislatívu pripravenú, máme finančnú podporu v prípade, že nastane zlyhanie a že nebude dohoda dôsledku nedostatku empatie a riešenia s Spojeným kráľovstvom v súvislosti s rešpektovaním EÚ. A musíme vyriešiť najhorší scenár a dúfame, že nedopadne. A chcem povedať, že Spodné kráľovstvo má 16 e, zákonodárnych predpisov, ktoré sú pripravené v prípade, že nebude dohoda. Pádnej budovy chcem povedať, že sú tu iné e, opatrenia, ktoré členské štáty e, použili v minulosti, napríklad v Rumunsku v e, transnárodnej pomoci. Toto je ďalšia možnosť podpory, ktorú možno zvážiť, aby sme pomohli našim sektorom okrem sektorej podpore, podpory. A sú opatrenia, ktoré môžeme prediskutovať, aby sme zlepšili tento návrh a pomohli farmárom hlavne v Rumunsku. Dovolte mi, pán predseda, no, komisár, bola by som rada, aby ste dali odpoveď na e, tú otázku e, k olivovému oleju a k nízkym cenám, ktoré nastali v Španielsku, e, pretože návrh, ktorý v tomto sektore predložila španielská vláda, či bude prijatý, alebo aké opatrenia bude prijaté. Skansko kolega Andrej tiež chcel, ale veľmi krátko. Nemôžeme ešte dlhšie ten dialog e, predlžovať. Poznámka. Množstvo našich otázok. Vy ste povedali, že sú to rozhodnutia šéfov krajín. Chcem vám pripomenúť, že od Lisabonu tento parlament je dospelý a zodpovedný. My sme spolu zákonodarcovia Musíte to brať, e, aká je naša zodpovednosť. Je tu parlament, nielen vlády, ktorý má svoju súčasť pri rozhodnutiach EÚ. Povedal by som, že aspoň 10 krát som povedal e, spolu legislatívu e, a som prekvapený, že ste takí citliví k tomu. Mám veľký rešpekt pre parlament a to viete a myslím, že nemusíte mi pripomínať, aký mám rešpekt voči parlamentu. Ja sem chodím pravidelne oveľa viac ako niektorí e, ľudia v minulosti e, chodia do rôznych výborov. No, ja úplne e, súhlasím s tým konstruktívnym prístupom, keď sa snažím zabezpečiť, aby sme mali plne financovanú SPP v budúcnosti a nepreberajme semantiku inštitucionálnych riešení, ale prebrajme výsledky my uvažujeme o tom, čo môžeme urobiť. E, nemám otázky, odpovede dnes a budem to chcieť prebrať dnes a dúfam, že sa budem môcť k tomu vrátiť e, v nasledujúcich dňoch. Ďakujem, pán komisár, kolegyne, kolegovia, za e, vyčerpajúce odpovedanie tých otázok. Komisár slúbil, že tie nezodpovedané otázky v nasledujúcich dňoch e, jeho služby zodpovedajú. A ďakujem za e, váš čas dnes odpoledne a tešíme sa na vašu ponuku spolupráce e, v jednotlivých témach. A teraz prepustíme komisára a po krátkej prestávke môžeme pokračovať v programe rokovania. Ja, liebe kolegyne, kolegy. Vážené kolegyne, kolegovia, pre všetkých, eh, ktorí majú iný program, ako sledovať eh, diskusiu o rozpočte, vás eh, žiadam, aby ste opustili miestnosť. Rád by som pokračoval s programom dňa a žiadam eh, všetky tí, ktorí mali záujem o komisára, ale nie o diskusiu o rozpočte, aby ste vaše bilaterálne rozhovory, ktoré sú určite zaujímavé, prebrali vonku aby sme mohli pokračovať v zasadnutí. Teraz ideme k bodu 7 na programe a to je Všeobecný rozpočet EÚ na finančný rok 2020. Teraz e, krátko e, prečítam, aké e, východisko, preto budem čítať po anglicky a potom spravodajkyňa kolegyňa Pičerivá dám jej slovo. A teraz, kolega, budeme sa vyjadrovať k návrhu rozpočtu na rok 2020 a konkrétnym číslom, ktoré navrhuje komisia a tiež budeme nalývať stanovisko rady, ktoré vám sekretariat rozdal. Tento rok e, v dôsledku volebnej prestávky predchádzajúci výbor pre hospodárstvo nedal e, stanovisko k mandátu do júlového trialogu, ale ja ste povedal výboru pre rozpočet e, o téma, kde máme starosti, obavy a na základe týchto eh, ustanovení o volebnom období tiež menovali eh, spravodajstvo k rozpočtu v skupine SAD a pán Castro bol menovaný ako spravodajca a kvôli časovým obmedzeniam a voľbám je táto správa návrh tejto správy k dispozícii len po anglicky. Bude sa hlasovať o nej eh, 4. septembra a Okrem toho budete mať e, ako e, každý rok možnosť e, predkladať pozniečné návry aj k číslám rozpočtu. Chcem dať zvorazniť, že tieto rozpočtové pozmeňujúce návry budú odhlasované zároveň s návrhom stanoviska rozpočte, keď sa tento pošle rozpočtovému výboru. Teraz Pani Pičerno, teraz máte slova. Ďakujem pekne. E, ďakujem, ja nahvádzam kolegu De Castra, ktorý z dôvodu neočakávaných záväzkov e, musel opustiť výbor a dal mi túto úlohu prezentovať jeho stanovisko. Takže kolega Castro ma požiadal, aby som dala na vedomie, že sa nachádzame v poslednom roku programovacieho obdobia a teda, že cieľom spravodajcu bolo e, znovu nastoliť návrh e, komisie, pokiaľ ide rozpočet, e, zrušiť všetky tie krátenia, ktoré predpokladá rada. A nie len preto, že v rámci niektorých odvetví osobitne citlivých, mimoriadne dôležitých, ako napríklad ovocinárstvo alebo olivový olej, meso, či hovedzie alebo bravčové, je požadované zachovať minimálne túto mieru financovania, čiže z roku 2019, tak aby sme dokázali zvládať e, citlivosť týchto trhov. Takisto je uh, pripomenúť, pán predseda, všetkým kolegom, že lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov to je 25. júl, štvrtok. Ďakujem. Vielen Dank, Frau Kollegin, für den äh, kurzen... Äh, Ďakujem pani kolegyňa za krátky prejav. Teraz e, kolega Zolto Alfa Dez má slovo ako tieňový spravodajco EPP. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijöille. Kollegin Katain, der Kollege Soldo Alvarez hat als erst... Nie, kolega Soldo Alvarez má slovo najprv. Muchas gracias, presidente. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa najprv poďakovať e, poslankyni za jej eh, prejav a chcem odozvať pánovi eh, Pavlovi de Castro za prácu, ktorú eh, vykonal v tejto správe na rok 2020, e, na rok, rozpočet pre rok 2020 chcem e, mu zdať e, vďaku a ako viete, nebola to ľahká práca, pretože treba zohľadniť, že skončilo jedno volebné obdobie a začína druhé a preto sa chcem poďakovať za prácu, ktorú vykonal v takom krátkom čase a zaslúži si to byť zvrazené a je to bez pochyby v dobrých rokach, pretože to bol predseda tohto výboru v minulom volebnom období a pozná tie témy a pozná ťažkosti, ktoré tu existujú, ale bez pochyby e, musíme mm, všetkým e, sa postaviť tým e, dôležitým výzvam, ktoré máme pred sebou. Potrebujeme silný rozpočet a zároveň aj dostatočný pre SPP, ktorú chceme objavovať, keďže ja som bol tým spravodajca za EPP k tomuto stanovisku. Moje príspevky boli zamerané na zlepšenie návrhu, ktorý predniesol pán de Castro. Chcem však zopakovať, že musíme zaručiť životaschopnosť poľnohospodárstva a chovu dobytka v Európe. Ďakujem pekne, pani Katajnen. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset Paul. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem pekne, pán De Castro, za rovnovážnu správu. Ako tieňová spravodajkynia za obnovu Európu niekoľko pripomienok. To je posledný rok v rámci súčasného programovacieho obdobia. A to sú nešťastné škrty, veľmi nešťastné. Takže budeme musieť ich zohľadniť. ako aj účinky Brexitu, tie bude treba zohľadniť. 50 miliónov pre Írsko, ale ostatné krajiny budú takisto ovplyvnené. Fínsko, krajiny Po Baltia. ktoré trpia e, pod sankciami Ruska. A ešte stále to je realita pre nás vo Fínsku. a vážnym spôsobom to ovplyvňuje náš e, odvetvie mliekárenstva. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyna Katajnen. Pán Pito. Merci, monsieur le président. Euh, Ďakujem za pár poznámok k správe, ktorú pripravuje pán Castro. Súhlasíme s poznámkou, ktorú, ktorá sa týka skutočnosti, že pokles rozpočtu na rok 2020 je nepriateľný to, čo sa nám navrhuje, je pokles e, fondov o 13,4 miliónov eur. Nezohľadňuje sa dostatočne parížská klimatická dohoda a to je predsa pre polnohospodárov centrálne a to len opakujem. Polnohospodárstvo je obeťou klimatických zmien a toto obdobie, ktoré vidíme vonku, to len dokazuje. To však môže byť nielen problémom, ale aj riešením, ak e, e, použijeme opatrenia, ktoré sa navrhovali v Paríži a my by sme radi videli to, aby sa tá parížská dohoda lepšie do, e, použila. Aby sme dostali k tomu, že 30 prostriedkov EU sa mobilizovalo na boj proti klíme. Dôležité, aby rezervný fond e, na krízi so 400 miliónmi eur sa použil na podporu najzraniteľnejších polnospodárov trpiacich e, tým spomínaným suchom. Ako povedal pán Dicastro, môžeme hovoriť o Brexite, že sa rozpočtové dopady e, nedostatočne zohľadňujú. Ďalší rečníci už vyzdvihli to, práve predrečníčka francúzska, Projekty EÚ e, by sa mali mobilizovať na vytvorenie väčšieho povedomia, pokiaľ ide o akroekológiu, ktorá je podľa nás najlepším príkladom inovácií, aby polnohospodárstvo išlo k, smerom k odolnejším modelom, pokiaľ ide o pesticídy, klímu, pokles biodiverzity a zdravia. My by sme radi videli to, aby výraznejšie e, fondy, prostriedky smerovali do výskumu, do tejto inovatívnej metódy akroekológie. Myslím si, že je dôležité, aby sa e, to zapracovalo pred 25. júlom do poznámok e, zelených, do tejto správy pána Paula de Castra. Ďakujem pekne, pán Andrej. Ďakujem pekne. I ja chcem poďakovať spravodajcovi za návrh správu, ktorú v širších líniách podporuje. Mám tu štyri poznámky. Chcem avizovať, tých, že tých 50 miliónov eur v prospech e, e, hovedzieho dobytku, sektoru hovedzieho dobytku v rámci Brexitu To je to oblasť, ktorá je najdotknutejšia, ale naše krajiny boli takisto dotknuté. E, táto suma by sa mohla zvýšiť na e, kompenzáciu komerčných strát e, krajín EÚ. Hovorilo sa o tom a ja zdieľam názor spravodajcu, že sú tu nedostatočné prostriedky, pokiaľ ide o fond rozvoja je treba posilniť prostriedky e, napojené na druhý pilier. Potom otázka Brexitu. Je tu element, ktorý nie je v správe. Čo bude po Brexite? Dnešné e, titulky e, nás neustujú, že to bude ľahšie. Nemáme tu vôbec záruky, že Veľká Británia bude naďalej financovať rozpočet do konca roku 2020. Dôležité je predchádzať e, a pripraviť sa na tento scenár v tomto rozpočtovom rámci. I podľa mňa je dôležité zostať v delí, pokiaľ ide o e, e, ochranu hygienickú, napríklad pokiaľ ide o rôzne choroby, ktoré sa nám nepodarilo ešte e, odstrániť. My to vieme, že je tu rôzno vírov e, v Taliansku. Keď sa pozrieme, čo sme už tu zažili v posledných rokoch, treba byť opatrný v rozpočtovej perspektíve, aby sme čelili hygienickým a e, akutným stavom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Rusen. Ďakujem pekne. Pán predseda, dovolte mi poďakovať pánovi De Castrovi za stanovisko. Myslím si, že je to veľmi dobre, kvalitné. Stanovisko, bod 6, je mimoriadne dôležitý, kde sa hovorí o dostatočných prostriedkoch, ktoré budú vyčlenené pre výskum a inovácie a to je veľmi dôležitá poznámka. Je to mimoriadne citlivé, pretože rada v rámci Horizontu 2020 škrtala o 10 miliónov. Naozaj eh, musíme predložiť silný argument preto, aby sme zachovali tie prostriedky v oblasti výskumu inovácie musíme vrátiť túto čiastku späť, tak aby sme sa ideálne vedeli vrátiť k návrhu komisie, aby sme vedeli odstrániť krátenie rady. I chcem poďakovať spravodajcovi za jeho prácu. Tri body opatrenia, ktoré sa týkajú eh, hovedzieho mesa v Írsku, to je dobrá vec Treba však doplniť tieto prostriedky, aby sa rozšírili na ďalšie sektory i ďalšie európske krajiny. Druhá vec. Kríza v cukrovej oblasti. Prostriedky na podporu tohoto sektoru. Ja by som rada navrhla aktiváciu opatrení rozpočtových, neutrálny, ktoré by umožnili reagovať na narušenia trhu. Mám na mysli článok 22 a chcem nám všetkým zablahoželať k financovaniu celej rady projektov pilotných, rozhodujúcich, pokiaľ ide o dopady na budúcnosť SPP. Danke, Buda. Ďakujem, pán kolega Buda. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som poblahoželať eh, spravodajcovi. Ja myslím, že jedna vec chýba. Polnospodári v e osobitne rumúnsky polnospodári, z dôvodu eh, afrického moru ošípaných, zaznamenali straty, došlo k istým odškodneniam, ale je skutočnosťou, že straty, ktoré zaznamenali poľnohospodári, neboli nimi zavinené. To je ďalšia vec, ktorá by mala byť zohľadená v rozpočte. Poľnohospodári potrebujú podporu Európskej komisie v tomto ohľade. Brexit nie je len o hovedzom, aj iné odvetvia môžu byť dotknuté a myslím, že by sme mali zahrnúť eh, odškodnenie pre straty zaznamenané v iných odvetviach. Eh, ďakujem pekne pani Polare. Eh, merci, prezident. Ďakujem. Ďakujeme za vaše stanovisko. sú tu určité neistoty rozpočtové, ako povedal kolega o Brexite. Pre všetky európske krajiny je britský trh najväčším odberateľom eh, liehovín a vína. Takže tie trhy budú mať naozaj roz, problémy. Treba mať eh, určité intervencie, aby sme nezvyšovali utrpenie. A ďalší bod, dnes je veľmi horúco a bude zajtra ešte teplejšie v Bruseli, treba mať mechanizmy kompenzačné e, v prípade z klimatických zmien, ak sú spôsobené straty príjmov. Ako by sme toto mohli zaintegrovať do rozpočtu? Ďakujem pekne, pani Bino. Ďakujem, pán predseda. Len dve pripomienky. V bode 6 inovácie. Ja dúfam, že sa tým nemyslí GMO. A potom bod 5, ten je dobrý podľa mňa, všetko to začína pri deťoch. Udržateľnosť, ale rada by som to rozšírila. E, nie len, aby e, jedálne, školy a stravovacie zariadenia v školách boli lepšie, ale aby sa deti už odmala učili variť dobrému stravovaniu, dobrej už od detského veku. Mám nadáciu, veľa detí e, má skúsenosti v rámci týchto teda nadácie, učia sa aj takéto zručnosti. A myslím, že to je vec, ktorú by sme mali rozšíriť. Nie len ich tak povedať skrmiť, ale ísť cestou vlastných autonómnych názorov a uvedomenia si stravovacích návykov posilniť tie správne zdravé. Ďakujem pekne, kolega Flanagan. Viacerí poslanci spomenuli e, balík odškodnenia, e, ktorý si osvojuje Írsko a bude to stať 50 miliónov eur komisiu. E, navrhujem, aby všetci, ktorí majú záujem, aby, sa veľmi, aby si veľmi pozorne prečítali podrobnosti tohoto balíčka, a na koho je to vlastne zacielené. Ak vás zaujíma udržateľnosť, tak e, skolabujete, keď to budete čítať, e, pretože je úplne jasné, na koho je to zacielené v Írsku. Je to zamerané e, na tzv. tzv. odvetvie hovedzieho, hovoria o problémoch s extenzívnym poľnospodárstvom, hovoria o tom, ako problémy sa konkrétne týkajú drobných prevádzok alebo poľnospodárských podnikov hovoria o oveľa udržateľnejšom sektore alebo odvetví hovedzieho, ale nevidia odvetvie mliekárenstva. Keď chcete vidieť, ako sa dobre vynakladajú prostriedky, tie prostriedky európskych daňových poplatníkov, navrhujem, aby ste sa pozreli pozorne na tento dokument, pretože to, čo bolo dané Írsku, to bolo dané na tom základe, že o čo bude udržateľnejšie hospodárstvo, teda hovedze, o to viacej priestor vytvoria tí v nekanestve a tí, ktorí v Mercosure. My platíme vlastne, platíme ľuďom na to, aby opustili sektor udržateľného hovedzieho. Neviem sa dočkať, ako sa tomu bude venovať eh, výbor pre rozpočet. Eh? okay. Yep. No, no. Yeah. Yeah. Merci, prezident. Je crois que... Podľa mňa vzhľadom na výmeny e, s komisárom a jednotlivé prihlášky, ktoré tu boli do diskusie, polnospodári v EÚ urobili všetko, čo sa od nich žiadalo. A dnes, keď sa pozrieme na posolstva a obavy e, k Mercosuru, e, k suchu a k ďalším oblastiam ako hovedziemu dobytku, tomto výbore by sme mali hľadať argumenty, aby pokles rozpočtu alebo financovania e, bol udržateľný. Nevyhneme sa tomu, ale treba bojovať z očí v oči komisii, ktorá má potvrdiť svoje dohody v rámci Mercosuru Jednoducho nemal e, e, robiť naprieky polnospodárom a súčasne rokovať. Bol by to veľmi zlý signál polnospodárom a nám by to nepomohlo motivovať sa a reagovať na klimatické a iné výzvy pred nami. Ďakujem pekne. E, kolegyňa Pičierna môže ešte zhrnúť. E, skončili sa vystúpenie kolegov? Áno? Dobre. Samozrejme sa chcem poďakovať e, všetkým v mene kolegov De Castra za tie zaujímavé príspevky, ktoré vyplynuli z tejto diskusie. A som si istá, že nájdeme spôsob, ako zlepšiť text tam, kde je e, potreba niektoré veci doplniť. Takže ďakujem všetkým kolegom. A chcem pripomenúť, tak ako som povedala na začiatku, lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov uplynie v, vo štvrtok 25. júla. Ďakujem pekne za stanovisko a za rečníkov, ktorí vystúpili. Prijatie tohto stanoviska 4. septembra v, na výbore pre poľnohospodárstvo, potom schválenie na gestorskom výbore a síce výbor pre rozpočet týždni 30. september až 4. október. Takže môžeme prejsť k ďalšiemu bodu Ešte chce komisia vystúpiť? Ospravedlňujem sa. Uh, uh, bolo niekoľko otázok, takže môžem, ak chcete, budem sa im venovať, ak nie, tak nech sa páči. Ďakujem pekne. Veľmi stručne, ale boli tu isté momenty, ktoré zazneli. Môžeme to objasniť a pravdepodobne sme mali skôr ako uzavriete naše stanovisko k návrhu rozpočtu. Poprvé, viacerí poslanci spomenuli krátenie v oblasti vedeckého rozvoja. Nie je tu žiadne krátenie. Aby sme si to ujasnili, došlo k miernemu zníženiu asi o 30 miliónov eur ale to je čisto technická pomoc a to nie sú peniaze, ktoré sú používané na projekty alebo pre plnospodárov. Technická pomoc sa čisto týka administratívnych nákladov členských štátov a to klesla, aby sme si objasnili, nedošlo k redukcii, pokiaľ ide o vidieckú oblasť, vidiecký vývoj v návrhu rozpočtu 2020. Pokiaľ ide o Brexit, myslím, že aj tu niekoľko objasnení Rozpočet e, vychádza z EU28 na základe dohody, ktorá bola predbežne vykrokovaná so Spojeným kráľovstvom. E, môžete povedať, že je tu isté riziko, že sa to nenaplní, ale pokiaľ ide o čas, kedy bol navrhovaný tento rozpočet, e, musíme sa odraziť od tých skutočností, ktoré nám boli v dispozícii. Viete, že komisia prišla s oznámením vo februári a potom sme to opätovne potvrdili v oznámení z júna pokiaľ ide o pripravnosť na Brexit. A komisia jasne sa vyjadrila, že v prípade, že v istých odvetviach, osobitne v odvetví monospodárstva, príde k narušeniu trhu, komisia je pripravená prísť s návrhom na finančnú pomoc a ešte stále je to na stole. Ak to bude skutočnosť 31. oktobru, tak budeme pripravení prísť s takýmto návrhom. Pokiaľ ide o balíček pomoci pre Írsko, ako viete, e, my tu máme e, také monitorovacie centrá pre trh. E, pozeráme sa na všetky trhy, nielen na trh s ovezím v Írsku a na základe informácií, ktoré máme, sme prišli s týmto návrhom ohľadom riešenia konkrétnej problému v Írsku. Ale opäť, keby sa niečo malo udiať na trhu, budeme pripravení konať v prípade potreby. Pokiaľ ide o konkrétnu otázku Pokiaľ ide o tú vtáčiu chrípku, návrh rozpočtu, ktorý máte k eh, dispozícii, nie je aktuálny, pretože eh, minulý týždeň sa uskutočnil schôdza výboru, kde bola navrhnutá konkrétna podpora, aby sme riešili eh, problém vtáčej chrípky v Taliansku. Takže to bude potom neskôr v rámci zmierovacieho konania súčasťou rozpočtu 2020. Pokiaľ ide o afrických morošipaných, v Rumunsku aktu, keď bude špecifická požiadavka členských štátov e, za účelom riešenia konkrétneho problému, samozrejme sme pripravení konať, ako sme robili posledné roky, hlavne pokiaľ ide o Rumunsko, ale takáto žiadosť neprišla za Rumunsko, pokiaľ ide o tieto špecifické záležitosti. Nie je potreba v tomto rozpočte 2020 na to reagovať. A nakoniec možno pár slov ohľadom pilotných projektov. Mali sme prvé kolo vyhodnotení pilotných projektov a teraz eh, v druhom kole posudzujeme všetky návrhy, ktoré sme dostali a to bude súčasťou diskusí neskôr počas tohto roka, keď budeme finalizovať rozpočet na ten rok 2020. Ide o ovocie a zeleninu, eh, ako sa vyjadril spravodajca vo svojom stanovisku, že spolutovaním konštatuje redukciu. Opäť nie je tu zníženie redukcia, vychádza to len z tých notifikácií oznámení, ktoré nám zaslali členské štáty. Všetky žiadosti členských štátov sú teda naplnené, sú zohľadnené týmto konkrétnym rozpočtom, rozpočtom 2020. E, takže, aby sme v tom mali jasno, nie sú tu žiadne škrty predpokladané. A nakoniec, pani Tolera, hovorili ste o klimatických rizikách v poľnohospodárstve. To nie je záležitosť pre rozpočet 2020. To je evidentne vec, pokiaľ ide o rokovania o nadchádzajúcom finančnom rámci, pokiaľ ide o obdobie 2020-2027. Ďakujem. Ďakujem pekne eh, komisii, pán Hojzel, za tie objasnenia. Eh, myslím, navrhujem, aby sme prešli k ďalšiemu bodu programu a síce schválenie odporúčaní koordinátora výboru AGRI, ktoré vám bolo zaslané. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak e, je to schválené. To je vybavené, 9 rôzne. Ja za seba nemám nič do bodu rôzne. Ani žiadny kolega nechce sa ujať slova. Dostávame sa k bodu 10 programu a síce termín ďalšej schôdze 4. septembra 9 až 12.30 a potom 14.30, 18.30 a potom 5. septembra 9 až 12.30 v Bruseli. Ďakujem pekne a želám vám pekný večer, príjemné letné prázdniny a zdraví sa vráte 1. septembrový týždeň a tým uzatváram schôdzu.